Good morning again. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Takže budeme pokračovať. Mali sme, alebo uskutočnilo sa zasadnutie koordinátorov a teraz budeme pokračovať v práce výboru LIBE s bodmi číslo 9 a 10. Sú to dve hlasovania. Nože prvá otázka je, či všetci majú so sebou hlasovaciu kartičku, aby sme mohli hlasovať v elektrickom hlasovaní. Pani Makobej, vy ju nemáte? Nie. Ja budem hlasovať s dýchnutím ruky. Takže... Takže nasleduje, alebo budeme postupovať prostredníctvom hlasovania dýchnutím ruky. Takže bod číslo 7 je vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania šengenského AKI. Je to bod číslo 9. Spravodajcom je pán Pavlo Coelho. Carlos Coelho, pardon. Chcete niečo povedať? No, pán predseda, ja si myslím, že včera sme o tejto veci hovorili dosť dlho, takže môžeme prejsť rovno k hlasovaniu. Yes, we... Dobre. Spravodajca navrhuje, aby sme zamietli znenie, navrhované znenie dokumentu komisie. No a preto budeme hlasovať podľa návrhu spravodajcu. Takže kto je za návrh komisie, pretože my budeme hlasovať proti textu komisie. Takže kto je, je proti v súlade za návrhom spravodajcu? Dobre, to je veľká väčšina. Takže budeme sa držať vášho návrhu a text je za, zamietnutý. Bod číslo 10, to je hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania šengenského aky. A to je rovnaká vec, takže kto hlasuje proti textu komisie? Všetci sú teda za návrh spravodajcu. Takže kto je proti? Kto je proti? Kto je za? Dobre, tak to bolo zamietnuté. A teraz submission. We just changed the order. Okay, so we're going. Okay. Now we're going to have a joint debate. Dobre, teraz sa uskutoční spoločná rozpráva Bod číslo 11. Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a prevádzkové riadenie systémov SIS-2 a VIS. Oba body majú jedného spravodajcu, pána Karlosa Koeja, ktorý dostáva slovo. Ehm. Ďakujem pekne, pán predseda. Hneď na úvod by som povedal, že sa veľmi tešíme tejto iniciatíve Európskej komisie. Pripomínam, že Európsky parlament expressis verbis pri viacerých príležitostiach žiadal tento dokument a fakt, že Európska komisia ho predložila, znamená, že zareagovala na výzvy nášho parlamentu prvej výmene názorov by som rád spomenul niekoľko bodov. Poprvé, tak ako sme to urobili v podobných e, procesoch, tento výbor aj tento parlament má rôzne a ďalšie kompetencia. Nemá význam, aby sme robili rôzne legislatívne procesy, keď hovoríme o rovnakej realite. Takže by sa malo postupovať po balíčkoch. Nariadenie a rozhodnutie je súčasťou celého koherentného celku a tak by sme k nemu mali ako k celku pristupovať. Po druhé, niektoré členské štáty boli za tú myšlienku, že tieto kompetencie by sa mali udeliť už existujúcej agentúre. Podľa mňa to nie je dobré riešenie. Musíme mať agentúru, ktorá bude riadiť všetky tieto informačné systémy a ktorá nebude nejak spotrebovávať túto informáciu. Rôzne riešenia, či už pre Frontex alebo pre Europol, tak mm, nejdu v zmysle tejto myšlienky. Boli by to agentúry, ktoré síce spravujú určitú databázu, ale zároveň využívajú prístup k týmto informáciám. Aj e, v tomto prípade argument nákladov nie je relevantný. Podľa odhadov Európskej komisie, ktoré máme v kapitole 9 dopadov sa hovorí, že vytvorenie novej agentúry prináša so sebou rovnaké náklady, ako keby sme tieto kompetencie zverili nejakej existujúcej agentúre. Takže náklady nie sú argumentom proti vytvoreniu novej agentúry. Toto sú základné otázky. Ešte by som rád povedal, že nám ostáva veľa urobiť, pokiaľ ide o špecifické aspekty v niektorých aspektoch e, sú návrhy komisie veľmi vágne, hlavne pokiaľ ide o funkcia kompetencie tejto agentúry alebo akú úlohu by táto agentúra mohla zohrávať, ak vzniknú v budúcnosti nové systémy alebo komu údaje patria. Preto si myslím, že Európsky parlament musí byť v týchto záležitostiach veľmi jasný, veľmi striktný schválenie právneho základu na riadenie týchto informačných systémov nemôže byť akýmsi bielým šekom alebo voľnou kartou. Nemôže byť nejakou normou, ktorá by v budúcnosti umožnila, aby komisia tam zaniesla čokoľvek bez kontroly parlamentu. Ako som už povedal, treba ešte veľa urobiť aj na zlepšenie režimu ochrany údajov podľa článku 25 návrhu. Tam je len všeobecná norma na ochranu údajov. Odvala, odvalávame sa na nariadenie 45 roku 2001 a ja si myslím, že by sme to mali urobiť lepšie. A v tomto zmysle očakávam stanovisko Európskeho úradníka pre ochranu údajov. Ďalšie eventuálne možné kontroverzné body. Návrh spomína existenciu BMS systému, je to Biometric Matching System. Uvažuje sa pre systém VIS, ale mal by sa aplikovať aj na SIS-2, aj na Eurodac. ale mm, vznikajú mnohé otázniky v rámci systému BMS. Vytvára sa európska databáza, európska sieť. Máme tieto tri existujúce systémy. V budúcnosti môžu vzniknúť ďalšie systémy, ako napríklad Electronic Travel Authorization. No a na záver Európsky parlament je ochotný veľmi úzko spolupracovať s komisiou aj s radou, tak ako sme to urobili v prípade iných právnych nástrojov pre systém SIS, aby sme sa medzi tromi inštitúciami dohodli, ak budeme dobre pracovať a ak sa nám podarí prekonať naše rozdielne názory, myslím, že by sme mohli dosiahnuť dohodu už v prvom čítaní. A ak pán predseda súhlasíte, teraz by sme si mali vypočuť komisiu a radu v prvej výmene názorov. Ďakujem pekne, pán Kovajo. Nož, vážení zastupcovia komisie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým členom tohto výboru. Rovnako by som chcel poďakovať osobne spravodajcovi za jeho úvodné slova. E, ne plne podporujeme e, tie argumenty, ktoré sme chceli prezentovať a my. E, rovnako by som chcel tiež vyjadriť polutovanie, že podpredseda komisie pán Baro nemôže dnes vystúpiť sám. Takže ešte raz ďakujem za, za príležitosť prezentovať agentúru. Najskôr by som chcel povedať niečo k štruktúre samotného balíčku ktorým, ako povedal spravodajca, sme štrukturovali ako balíček, ktorý obsahuje nariadenie a rozhodnutie, samozrejme aj finančné výkazy a hodnotenie, hodnotenie dopadov. Chcel by som povedať s ohľadom na, na tie novinky z Írska, tak s výhľadom na prijatie Lisabonskej zmluvy predpokladáme, že nariadenie v, tom, v tej súčasnej podobe e, bude e, bude len zmenené číslo, pričom rozhodnutie bude musieť byť zverejnené pod iným názvom. E, to znamená, že parlament bude zapojený do rovnakého legislatívneho procesu, bude to spadať do procesu spolurozhodovania a vďaka tomu bude prijatie a parkúr návrhu oveľa jednoduchší. No a teraz k odôvodneniu. Myslím, že spravodajca nám už povedal, aké sú hlavné dôvody e, tohto znenia. E, je jasné, že vôľa všetkých inštitúcií bola vyjadrená v spoločnej deklarácii spred dvoch rokov. Okrem toho, ten vlastný právny základ, právne nástroje súčasného systému a rovnako pre Eurodac rovnako predpokladáme, že riadiaci orgán vo forme agentúry by mal operatívne riadenie týchto systémov prevziať, keď budú rozvinuté. Rovnako argumenty za regula- regulačnú agentúru boli sumarizované spravodajcov a nebudem sa tomu ďalej venovať, ďalej to rozvádzať. Chcel by som povedať niečo k riadeniu a správe agentúry, a ako sme to vyjadrili v texte. Takže sleduje to e, štandard a normy e, každej agentúry. Bude tam riadiaca, riadiaca rada a výkonný riaditeľ. E, bude to zohľadňovať tiež štruktúru riadiacich, teda nariadení pre podobné systémy. No a čo je nové, možno pre iné agentúry, je skutočnosť, že tento text rovnako sa stará o zriadenie poradných skupín. A dôvodom je, že každý zo systémov požaduje odbornosť a odborné poznatky, a ktoré a členovia riadiacej rady možno nebudú mať v plnom rozsahu a preto si myslíme, že poradné skupiny, a jedna na každý systém, môžu poskytnúť odborné informácie a poznatky, a ktoré pomôžu riadiacej rade. Takže toľko k správe a riadeniu a veľmi rád zodpoviem otázky k týmto bodom. No a teraz prejdem k nákladom. Opätovne tieto otázky e, spravodajca vo svojej prezentácii už stručne načrtol. Ja by som chcel e, len zdôrazniť tieto argumenty a povedať, že e, ten, tá dopadová štúdia sa venovala komparatívnej štúdii nákladov medzi tou základnou možnosťou, to je tá súčasná pre SIS, tým, že členské štáty budú prevádzkovať tento systém. A druhá možnosť bola, že systémy e, by prevzala nejaká existujúca agentúra. No a tretou možnosťou bolo, a to je tá možnosť, ktorú máte teraz pred sebou, je nová regulačná agentúra. Analýza preukázala, že by sme neusporili ak by riadenie systému prevzala existujúca agentúra a to len preto, že tá, tá odbornosť a náklady existujúcej agentúry boli rovnaké ako novej agentúry. Pričom z dlhodobého hľadiska aj zriadenie novej agentúry prispieje k synergickým efektom, ktoré sú také dôležité a ktoré by ušetrili náklady pri riadení a prevádzkovaní systému. Rovnako by som chcel povedať eh, pár slov, pretože čo sa týka cieľov, eh, tak spravodajca povedal, že text neposkytuje eh, detaily o cieľoch agentúry a o vzťahu medzi textom v súčasnej podobe a budúcimi možnými systémami v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Komisia zámerne mm, neposkytla detailný opis e, alebo e, vyčerpávajúci zoznam cieľov agentúry, ale e, chceli sme sa odvolať na právny základ každého systému, pretože sme si mysleli, že to poskytne vyššiu flexibilitu a lepšie pochopenie vlastných cieľov. Ak sa pozrieme na právny základ SIS, VIS a návrhu pre Eurodac, je tam skutočne veľmi detailný zoznam cieľov a úloh každého systému. Takže namiesto toho, aby sme len skopírovali tieto ciele do každého textu, tak sme tam jednoducho uvedli odvolávku na každý zo systémov. Ale určite sa touto otázkou môžeme zaoberať ešte a môžeme to lepšie objasniť, ak potrebujeme detaľnejší opis cieľov a tak úloh No a čo sa týka budúceho textu, tak eh, ten bude umožňovať a má umožniť eh, ďalšie politické rozhodovania. Eh, a to je pridávanie ďalších návrhov, pridávanie ďalších veľkých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ten návrh je otvorený vo všetkých ohľadoch. No a to bude sledovať vždy a riadiť sa to bude politickými rozhodnutiami. Chcel by som tiež povedať pár slov, pretože sme už hovorili o otázkach ochrany údajov a to je predmetom záujmu tohto výboru. V článku 25 sme uvedli odvolávku na existujúce e, nariadenie o ochrane údajov. A opätovne tak, ako to je v prípade cieľov agentúry ohľadom riadení systémov, tak našim cieľom alebo zámerom bolo, aby by sme pochopili, že agentúra bude podliehať kontrole Európskeho spolnomocnica pre ochranu údajov. Všetky kompetencie EDPS budú vykonávané e, vo vzťahu k tejto agentúre, rovnako ako kontroly na mieste a audity. No a okrem toho sme zabezpečili zriadenie osobitného úradu na ochranu údajov, ktorý by spolupracoval s agentúrou a, a bolo by to určitým prepojením medzi agentúrou a EDPS. No a čo sa týka úlohy parlamentu a ako si je to ošetrené v texte, tak to bude agentúra v prvom pilieri a všetky kontroly a rozpočtu sa budú na agentúru uplatňovať. No a okrem toho text ten dokument zaistuje zlepšenie významu parlamentu pri menovaní e, výkonného riaditeľa a to tým, že sa bude informovať parlament o procese, ak tak rozhodne riadiaca rada na návrh komisie. Myslím, že to je zatiaľ dosť. Viem, že nemáme dosť času. A samozrejme, veľmi rád zodpoviem všetky vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz dostáva slovo predsedníctvo rady, pán Hammerstedt. tak so mycket för att vi har fått möjlighet att vara här idag. Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. Ja sa veľmi teším na ďalšiu spoluprácu s parlamentu v tejto dôležitej oblasti. Ešte raz by som chcel poďakovať spravodajcovi Karlosovi Kolejovi za jeho úvodné slova, ako aj komisii. Veľmi nás teší, že sme pracovali tak rýchlo, pretože v podstate sa naše názory na túto problematiku zhodujú. Neviem celkom presne, či aj ja mám zaujať nejaké stanovisko, ako bude pokračovať táto správa ďalej na rade, ale v každom prípade zodpoviem veľmi rád všetky otázky. Ďakujem pekne. Opening the floor. Mr. Nech sa páči, otvárame diskusiu, pán Alvaro. Ďakujem pekne, pán predseda. Z našej politickej skupiny to sledujem, za našu politickú skupinu to sledujem ja, teším sa, že budem spolupracovať s pánom Koejom. Som presvedčený, že tu máme k dispozícii veľmi šikovného spravodajcu a k takto dôležitej téme. Niektoré body, ktoré komisia už spomenula, ozrejmujú stav veci ale ešte sú tu nejaké otázky, ktoré by sme museli zodpovedať, keď si pozrieme ten dokument, bez toho, že by sme chceli zopakovať to, čo už povedal pán kolega Koja. Na jednej strane tu sú ciele tejto agentúry a tu by bolo zaujímavé dozvedieť sa vlastne, že zo strany komisie, ako je to realistické a ako sa to vôbec dá dosiahnuť, že by e, v roku 2012 začali tieto aktivity agentúry to by znamenalo, že SIS-2 by fungoval až do roku 2012. Dúfam, že to tak bude. A už sa s tým zavodievame dosť dlho. Takisto viem, že teraz to nie je práve komisia, ktorá uh, je na vine, že tento dátum by sa možno nestihol, ale možno v rámci určitej konzistencie by bolo rozumné si premyslieť, keď chceme tieto databanky dať dokopy, aby ich správala jedna agentúra, aby sme potom skutočne vedeli, či e, tieto detailné informácie k tomu sedia a možno sa ešte vyjasnia. A pokiaľ ide o ochranu údajov, to čo už povedal kolega Kojo viackrát, pýtam sa, prečo článok 25, ak tu máme už agentúru First Pillar, prečo sa tu necituje e, smernica o ochrane dát, nakoniec by sme to mohli vlastne nájsť aj v úvodných ustanoveniach a to sú veci, ktoré máme aj tu na k dispozícii. Čiže údaje, ktoré by mali byť v tomto zahrnuté, tie by mali byť aj v opatrení, ktoré by malo byť, mali byť e, aj v ďalších opatreniach. Čiže máme tu určitú klauzulu, ktorú táto agentúra bude spravovať a považujem to za, považujem za správne, ak budeme tu mať určitú flexibilitu, ale budeme mať jednoducho jasné informácie o tom, že to bude postupovať aj za spolupráci s Európskym parlamentom. Čiže i pôjde o to, ktorá vlastne z týchto agentúr, ktoré už teraz fungujú, budú zahrnuté. Čo by bolo dôležité, napríklad prístup alebo ďalšie dozdávanie údajov na ďalši, k ďalším štátom, tretím štátom alebo v rámci členských štátov, tu by mali byť jasné pravidlá, ako to vlastne bude fungovať. Pokiaľ ide o ciele, ktoré zodpovedajú e, nariadeniu o VIS, na tie by sme mali samozrejme poukázať a mm, bolo by rozumné kompetencie agentúry v tomto zmysle zhrnúť. A čo ma trochu zaráža, ale čo možno, alebo čo možno, čo možno nie som veľmi šťastný, čo sme čítali aj v tlači, je, že tieto, táto agentúra pôjde do e, Estonska je to dosť negatívne a mali by sme si povedať, že keby by bolo najlepšie, keby táto agentúra bola, pretože tu ide o veľmi citlivé údaje a e, samozrejme tie budú pokúšať aj mm, na zneužitie a preto by sme mali urobiť agentúru, ktorá by jednoducho takéto pokušenie nevyvolávala, alebo mohla odstrániť. A ešte raz spomeniem Estonsko. Prečo vlastne o tom hovoríme? Ja mám veľkú sympatiu voči Estonsku, ale prečo sme vlastne vybrali Estonsko? No preto, že oni už majú s týmto skúsenosť, pretože už je na to táto krajina pripravená alebo kvôli tomu, že Estonsko už má skúsenosti aj s zneužitím týchto údajov, respektíve e, nekalému prí, prístupu k týmto údajom a týmto pádom by bola táto krajina pripravená. Ešte som takúto agentúru ja nespravoval, takže neviem presne, pokiaľ ide o tú sumu 113 miliónov, ale bude tu 120 zamestnancov v tejto agentúre, takže musíme si uvedomiť, že to bude veľká agentúra a čo by ma teda zaujímalo, a vrátim sa k úvodnému ustanoveniu číslo 10, že do akej miery sme sa zamýšľali nad tým, e, na, akú úlohu tu dohráva prímsky dohovor. Máme pripravujeme tieto údaje dlhodobo v rámci tejto agentúry centralizovať, alebo budú tieto databanky správované spoločne v tejto agentúre, alebo máme skutočne úmysel e, medzi tými jednotlivými databankami využívať tieto údaje, pretože to bude dosť veľký krok ich fyzicky jednoducho spojiť a prepojiť. Už pokiaľ ide o staršie dokumenty e, Európskej komisie, pokiaľ ide o interoperabilitu, tak už tam sa píše o tom, že tieto dva databanky istým spôsobom spolupracujú. A čo by som záverom možno povedal a čo mi je ľúto, je, že tento dokument bol trochu ušitý horúcou ihlou a mali by sme sústrediť hlavne na to, ako e, správa riadenie tejto agentúry bude fungovať bez toho, aby sme išli do e, konkrétnych detajlov, pokiaľ ide o ochranu e, údajov, ako napríklad článok 26, alebo pokiaľ ide o informácie, to by sme mohlo, ešte trochu mohli vylepšiť, ale musíme sa pozrieť na to, aby sme spolupracovali, aby to bolo v rámci spolurozhodovania. Čiže zmluvali sa Lisabonská zmluva, keď vstúpi do platnosti, tak e, tým pádom sa toto naše snaženie neruší a tým pádom celé naše úsilie nebude nadarmo, tak ako sa to spomínalo napríklad včera v diskusii, či z mojej strany zhruba toľko a teším sa na spoluprácu s kolegom Koejom. Mr. Albrecht, please. Pán Albrecht. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal kolega. Domnievam sa, že musíme sa na to pozrieť ešte bližšie, pokiaľ ide o potrebnosť tých, tohto opatrenia, aké tu máme konkrétne dôkazy alebo podklady. Možno by ma zaujímali konkrétnejšie informácie a čo by som chcel vám trochu sprítomniť, je to, že je dosť ťažké takéto opatrenie, e, aby zostalo iba okraj, na okraji e, smernice o ochrane údajov, či to by sme mali v každom prípade zmeniť a okrem toho ešte sa domnievam, že by sme sa mali by sme mali hovoriť aj o konkrétnych princípoch ochrany údajov a mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo to je vlastne šetrenie údajov a vytvorenie nových miest, ktoré by potom spravovali viaceré databanky a ja to vnímam zhruba tak, že by sa to malo týmto smerom ďalej uberať, že databanky vlastne budú medzi sebou prepojené z dlhodobého hľadiska a to by pre mňa znamenalo, že parlament tu na by stanovil jasné hranice a jasné limity, pretože už v odôvodnení eh, iba povedať, že nebudeme prepájať údaje alebo spravovať, že tu ide vlastne iba o správu týchto databank, alebo už čokoľvek to môže znamenať. Každé prepojenie a každé odozdávanie údajov vždy znamená, novú prácu s údajmi, nové spracovanie údajov a domnievam sa, že práve v tomto bode za posledné roky e, sa jasne preukázalo, že na to budeme potrebovať aj nové právne predpisy. A teraz mám trochu problém s tým, keď e, sa zoberú údaje z Eurodaku, ktorí žiadajú azyl v Európe a ktorí jednoducho údaje sa týmto spôsobom dajú dokopy s údajmi v šengenskom systéme a aj s údajmi v, vo VIS a neviem si predstaviť, že by to tak zostalo, že by sa to dohľadalo iba v rámci jedného inštitútu a preto si myslím, že by sme mali mm, mať k dispozícii jasné pravidlá a keď povieme, že parlament by mal byť veľmi prísny, pokiaľ ide o tento ohľad, tak by sme mali byť prísni práve tam, kde to je dôležité. Účelnosť využitia týchto údajov, to by sme mali požadovať a to musí byť jednoducho už k dispozícii predtým, než sa budú tieto údaje uh, požadovať, aby sa potom nepoz- ne- nespracovali za inými účelmi. Čiže ja by som si želal, aby toto členovia výboru zobrali si k srdcu. Ernst. Ja, vielen Dank. Äh, wir haben eh- Ďakujem pekne. My máme rovnaké obavy ako tie, ktoré môj predrečník už spomenul. Čiže pokiaľ ide o mňa, je tu otázka, Prečo potrebujeme mať novú agentúru, regulačnú agentúru takéhoto rozmeru? Možno by sme mohli predložiť argumenty na stôl, pretože jednoducho tu e, vznikne nový veľký monopol na údaje, ktoré by e, mal podohľad Eurodax, SIS a ostatné. A aj v článku 1, aj v článku 6, e, k tomu by som možno ešte požiadala komisiu. Vždy tu nachádzame formuláciu, ktorá uvádza že sa tu budú využívať aj iné IT technológie. A v článku 6 zase nájdete aj pilotné projekty, ktoré, e, s ktorými sa tu ráta. Čiže potrebovali by sme si jasne premyslieť, ako chceme tieto systémy dať dokopy a ako by vlastne vznikol tento monopol a v tomto kontexte by som chcela vedieť, ako to vlastne chceme, toto celé rozšírenie garantovať, ako sme, ako sme to zamýšľali. A potom ešte niečo, pokiaľ ide o tejto regulačnej agentúre a jej potrebe. Z toho samozrejme vyvstáva aj druhý problém, ktorý tu už bol viackrát spomenutý, či ochrana údajov. Mm, podľa mňa nie je zabezpečená ochrana údajov. Pre mňa je toto ešte stále eh, otázka, ako by to vyzeralo. Ešte potrebujeme splnomocnenca, extra splnomocnenca, ktorý by dohliadal na ochranu údajov. To je samozrejme dobré, ale je tu ešte ďalšia otázka. Ako by sa to celé kontrolovalo? Je to vôbec kontrolovateľné? O to si neviem ani predstaviť, akú možnosť máme my, poslanci Európskeho parlamentu, kontrolovať, a už nehovoriac o občanoch, kontrolovať tento obrovský moloch, tento komplex. To je pre mňa veľká záhada a Myslím si, že pokiaľ ide o kontrolovateľnosť, tak tá by mala ísť nielen cez komisiu a e, členské štáty, ale to je veľký problém a myslím si, že by to malo byť uh, bližšie stanovené. A už kolega v tejto diskusii spomenul, že niektoré veci boli urobené užité horúcou ihlou, čiže myslím si, že to by sme ešte mali prediskutovať, čo vlastne máme na stole, ako by sa to dalo zlepšiť teda aspoň zlepšiť, aby sme to potom mohli prijať. Ďakujem pani Stanoka. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa v mene mojej politickej skupiny poďakovať za slovo a poblahoželať kolegovi Kojejovi za to, že je správodajcom práve v tejto citlivej otázke. Mám veľmi dobrú skúsenosť so spoločnej spolupráce a chcela by som zopakovať iba toľko, že v stanovisko zelených, pokiaľ ide o biometri, je konsistentný, čiže je stále rovnaký. Uvedomujeme si, že sa využívajú biometrické údaje, predovšetkým pokiaľ ide o víza, čo je prepojené s touto databázou aby sa to zbieralo v takejto veľkej agentúre. Nechcem sa venovať už tým otázkam, ktoré tu boli položené. Pravdepodobne sme potrebovali odpoveď k e, zástupcu komisie, akú, pokiaľ ide o to, akú úlohu by táto agentúra zohrávala. Samozrejme, uvedomujeme si aj rizika, ktoré sa týkajú ochrany údajov a naše stanovisko zostáva také, ako je aj zo strany spravodajcu, že by sme si mali počkať na expertízu a na splnomocnenca ochrany údajov, aby sme mohli pokračovať na práci. A pán Diez Emeraz? Ďakujem pekne. Prvé slova venujem tomu, aby som vyjadril dôveru v schopnosti pána Koja, spravodajcu, aby vypracoval správu takejto charakteristiky a takú komplexnú, ešte som o tomto nehovoril ani s Carlosom, ani s mojou politickou skupinou, ale budem o tom hovoriť. Ale tu by som vyjadril teda niektoré obavy, ktoré som čiastočne, alebo ktoré sa tu čiastočne vyjadrili pred rečníkmi. Konkrétne súhlasím s niekoľkými myšlienkami, ktoré vyjadril Alexander Alvaro. Moja otázka Nejde ani tak na spravodajcu, ako skôr na komisiu, ale hlavne na radu, ktorá povedala, že aby sme sa spýtali, čo považujeme za vhodné. Dobre. Ciele sú zámerne nedostatočne detailné. Prečo? Pretože nemôžu byť detailné. Ja to potom vysvetlím. Začleniť budúce systémy do tejto agentúry to, to je veľmi zložité, ako to môžeme začleniť. A správna rada, ktorá bude špecializovaná, aby vedela, o čom sa vôbec hovorí. Ak tomu tak nebude, tak to bude taká babylonská väža. Okrem SISu, VISu a Eurodaku ak sa do ľudskej hlavy ešte zmestí nejaká možnosť začlenenia takých systémov ako napríklad e, o ukradnutých automobiloch, o nezvestných, o falšovaní eura, o pedofiloch, o obchodníkoch s drogami, o teroristoch, o sieťach, o balistike, o hraniciach. Prímská dohoda, no však to je úplne nemožné. To je skutočne nemožné. A hovorím to na základe mojich skúseností. Takže to, čo by sme mali ako prvé urobiť, je jasne určiť, delimitovať dopad a ciele, ktoré by mala pokrývať agentúra na riadenie informačných systémov v širokom priestore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti toto je taká úvodná úvaha, ktorú predkladám aj tomuto výboru, aj komisii, ale hlavne rade. Ďakujem pekne, pán Busutil. Yes, you, thought... Ďakujem pekne, pán predseda. Myslel som, že sa chcete poďakovať Carlosovi za prácu. Ja by som to tiež chcel urobiť. Keď hovoríme o vonkajších hranicách a Schengene, tak skutočne sme v dobrých rukách u Carlosa. Všimol som si to, čo tu bolo povedané, pokiaľ ide predovšetkým o ochranu údajov, ale ak by som sa chcel pozrieť na celú túto diskusiu, tak tu vidím veľký potenciál, pokiaľ ide o boj proti kriminalite, pokiaľ ide o kriminálne organizácie, keď tu budete mať agentúru, ktorá by mala takéto k informácie k dispozícii, všetky tieto databázy, databanky a potenciálne ako povedal aj kolega Alexander Alvaro, dalo by sa tieto údaje vzájomne využívať medzi tými databankami. A to ma dosť uistie, Pokiaľ ide o ochranu údajov, mali by sme sa zamyslieť aj na, o tým potenciálom, ktorá takáto iniciatíva má v boji proti e, kriminálnym organizáciám a kriminalite ako také. Rád by som si vypočul viac, pokiaľ ide o tieto aspekty tejto diskusie, možno aj zo strany predstaviteľov komisie. Vrátime sa k pánu Koejovi, nech sa páči. Pán predseda, prehovorím možno radšej neskôr. No dobre, tak dáme najprv slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za všetky príspevky. Myslím, že sa týkali veľmi dôležitých vecí. Ako som už povedal, chcel som o nich hovoriť sám, ale najskôr som si chcel vypočuť všetky obavy. Prejdem ich jednu po druhej a prosím, pripomente mi, ak by som na niečo zabudol. Takže ochrana údajov. Myslím, že to bolo hm, takým hlavným bodom všetkých otázok. Takže v súčasnosti v znení tohto dokumentu nie, sa nepredpokladá žiadna interoperabilita medzi systémami. Okrem toho všetky pravidlá, ktoré sa uplatňujú na každý systém a teraz by som chcel pripomenúť každú právnu, každý právny základ z každého systému, a, tak všetky sú k dispozícii. Okrem toho samotná agentúra nebude pristupovať k údajom, alebo nejak prepájať vzájomne tie údaje, alebo do nich nahliadať. Tie údaje ostanú vlastníctvom štátu, údaje e, budú súčasťou len jedného systému. Aj keď ich bude všetky riadiť agentúra, e, tak nebudú sa nejak prepájať a zhromažďovať údaje do skupín. To zdôrazňovali médiá. Čo sa týka budúcnosti a toho, či sa neprejaví nejaká tendencia alebo nejaké želanie prepájať tieto databázy alebo poskytnúť parametre interoperability týchto systémov, tak to sa nikdy nestane bez politického rozhodnutia. A to tiež zodpovedá otázku o budúcich systémov systémoch. Takže žiadne budúce systémy slobody, bezpečnosti a spravodlivosti nebudú bez právneho základu e, vytvorené. A právny základ znamená politický príspevok, politické rozhodnutie z vašej strany a zo strany rady. Takže samotná agentúra nebude môcť prichádzať s nejakými vlastnými myšlienkami a to nie v oblasti využívania údajov, prístupu k údajom, alebo kto bude mať prístup k údajom, alebo vytváraniu nových systémov, alebo o poskytovaní alebo zaisťovaní prepojenia jednotlivých systémov. Samozrejme, že my dúfame, že spoločný štatút mm, poskytne Európsky úradník pre ochranu údajov a samozrejme všetky vaše obavy budeme zohľadňovať. No a keď aspekty ochrany údajov budú musieť byť zdôraznené viacej v texte, tak eh, všetky možnosti, ktoré máme, využijeme. Myslím, že som povedal všetko o ochrane údajov, ale samozrejme, ak niekto má ešte nejaké ďalšie otázky, tak ich veľmi rád odpoviem. No a čo sa týka miesta alebo sídla, tak komisia od začiatku, od predlženia tohto návrhu chcela o tom diskutovať. Samotný text je neutrálny, nehovorí o sídle, pretože to je politické rozhodnutie, ktoré treba prijať na správnom fóre. Avšak chceli by sme zdôrazniť tú skutočnosť, že o sídle bude musieť byť politicky rozhodnuté radšej skôr ako neskôr, pretože e, skutočné náklady a dopady, ktoré bude mať rozhodnutie o sídle e, na hodnotení a prípravných prácach pre agentúru, bude veľmi dôležité, e, či bude mať technické administratívne zázemie jedno sídlo, alebo či bude, bude to sídlo rozdelené, tak to sú všetko aspekty, ktoré budú mať dopady na náklady, či systémy sa budú musieť presťahovať eh, zo súčasného miesta, či Francúzsko alebo Rakúsko, na inú, inú, iné miesto, bude mať dopady na náklady. Takže eh, otázka sídla nás veľmi zaujíma. Je to skutočne veľmi dôležitým prvkom prípravných prác eh, založenia agentúry. Ale komisia si v týchto otázkach zachováva neutrálny postoj. Tiež tu padla otázka o zamestnancoch. Ja by som chcel len zdôrazniť alebo odvolať sa na dopadovú štúdiu a súčasne sa hovorí o tom, že počet zamestnancov by mal byť 120, dve tretiny z nich by sa zaoberali riadením systémov, jedna tretina by bola administratívni pracovníci, takže pomerne veľa zamestnancov by sa týkalo alebo zaoberalo technickou prácou agentúry. No a po prvom roku od založenia agentúry podľa nášho plánu by to mal byť rok 2011, je zámer zamestnať 75 zamestnancov, tak aby sme ich dokázali vyškoliť a aby sa mohli zaoberať tými systémami. Rovnako tu sa znela otázka o časovom harmonograme tohto návrhu a v súvislosti s, so začiatkom práce agentúry. A to hlavne boli problémom, s ktorými sa doteraz stretával SIS. A ten časový harmonogram je taký, že právne založenie agentúry by sa uskutočnilo v roku 2011 a od roku 2012 by začala fungovať. Ja by som chcel len pripomenúť, že agentúra nie je len pre systém SIS, ale aj pre VIS a Eurodac. Eurodac už je plne prevádzkovateľný, takže ten bude prvý, ktorý ja nechcem to nejak predpovedať, ale je to teda systém, ktorý je pripravený na to, aby, sa, aby ho agentúra začala riadiť. Takže v súčasnosti je časový harmonogram do roku 2010. Takže aj keď sa objavia nejaké omeškania vo vývoji systému SIS, ktoré prekročia hranicu roku 2012, aj keď žiadny zo scenárov, ktorý predpokladá komisia, neočakáva takéto meškanie, ale v každom prípade agentúra a jej prevádzka nebude ovplyvnená meškaním spustením systému SIS. Keď bude systém SIS pripravený, tak ho začne spravovať agentúra, ktorá sa dovtedy bude zaoberať systémom VIS a Eurodacom. Myslím, že tu zazneli tiež také zásadnejšie otázky o význame a potrebe agentúry. Prečo agentúra samostatná? Ja myslím, že spravodajca už na začiatku povedal, prečo je táto agentúra potrebná a čo sa týka nás, myslíme, že odpoveď je pomerne jasná. Poprvé, e, súčasný základ alebo súčasná situácia nie je priateľná. Komisia nemá inštitúciálne, právne ani právne zabezpečenie, ani ľudské zdroje na to, aby riadila tieto systémy. A rovnako tá možnosť Baseline Plus, ktorá predpokladá, že systémy bude riadiť existujúca agentúra, majú veľa protiargumentov, nebudem ich ďalej uvádzať, myslím, že sú v dopadovej štúdii veľmi e, dobre vymenované. A to odôvodňuje vznik novej agentúre a medzi tou novou agentúrou a existujúcou agentúrou opätovne poukazujem na dopadovú štúdiu, ktorá veľmi dobre analizuje, prečo je vznik novej agentúry lepší ako ehm, riadenie systému zo strany existujúcej agentúry ako Frontex alebo iné. A súčasné, súčasné agentúry a tá nejaká biela karta alebo bianko zmenka tak v článku 6 v o pilotných projektoch. V texte sa predpokladá, že vždy, keď e, vznikne potreba pilotného projektu, tak vždy e, sa bude na novo otvárať politická diskusia na žiadosť komisie. Opätovne toto bola veľmi intenzívna diskusia na komisii, pretože komisia samotná nechcela, aby agentúra mohla rozhodovať sama o sebe aby mohla spúšťať nové systémy alebo spúšťať nové pilotné projekty jedným alebo druhým smerom, či už na prepojenie eh, systémov alebo poskytovanie funkcionalít alebo zriadovanie nových systémov. Takže my sme ten text štrukturovali tak, eh, že tie agentúry nebudú mať voľnú ruku pri svojom rozhodovaní. No a neviem, či som na niečo zabudol ešte. I would, uh, stop here to my list. Myslím, aspoň podľa mojich poznámok, nezazneli žiadne ďalšie otázky, ale ak som na niečo zabudol, eh, tak samozrejme som ochotný povedať aj ďalšie otázky. Au. Dobre, a teraz eh, pán Hammerstedt eh, v mene švedského predsedníctva chce niečo dodať. Ešte predtým nedáme slovo spravodajcovi. No, tak som eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem tiež všetkým poslancom za ich veľmi užitočné poznámky a pripomienky. Ako už komisia povedala, Ja môžem skonštatovať, e, že máme rovnaký názor, pokiaľ ide o to, ako by mala fungovať táto agentúra. Pokiaľ ide o tú diskusiu, kde by mala sídliť táto agentúra, e, pracovná skupina Schengenské aky, tak o tom práve diskutujeme. A rozhodli sme sa, tejto skupine, že e, toto rozhodnutie musí padnúť na vyššej politickej úrovni. Ešte sme sa nerozhodli, akým postupom to urobiť, aby sa predložili návrhy na sídlo tejto agentúry. Ale podľa nášho názoru toto rozhodnutie nepadne počas švédskeho, ale skôr počas španielského predsedníctva. Ono sa bude venovať tomuto postupu. Už nemám, čo by som dodal. To sú všetky moje komentáre. Ďakujem. Dobre. E, treba, netreba zabúdať na to, že musíme si dávať pozor, aby nebolo príliš neskoro ale pán Alvaro, ak nebude otvárať ďalší debatu na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi jednoduchá otázka. Ja som sa zabudol niečo pýtať, keďže tento výbor sa zaoberá tiež bojom proti terorizmu a inými otázkami. Vieme, že je veľmi dôležité, ehm, že infraštruktúra a kritická infraštruktúra je veľmi dôležitá. Táto agentúra do toho bude patriť. No a otázka je, ja som v dokumente nič nevidel o nejakom, nejakých záloh, zálohovaní databáz, pretože predstavme si, ak stratíme údaje, ktoré tam budú uložené, tak to môže byť, ak chcete ohroziť fungovanie EÚ, tak by to mohlo byť dobrým cieľom. Takže budú sa tie údaje nejak zálohovať, čo sa týka databáz a decentralizácia, je väčšinou účinnejšia a múdrejšia ako ich centralizácia. Dobre, takže spravodajca, nech sa páči. Ďakujem, vám, pán predseda. Mám len tri stručné poznámky. Poprvé, aby som odpovedal niektorým kolegom, prečo agentúra. Odpoveď je veľmi jednoduchá, tak ako to povedal aj predstaviteľ Európskej komisie. V súčasnosti tento systém SIS-2 je spravovaný jedným členským štátom a Európsky parlament je toho názoru, že táto situácia by sa mala zmeniť, že by sme mali mať k dispozícii európsky nástroj, e, ktorý bude pod správou európskeho nástroja teda a aby to bola nejaká agentúra alebo inštitúcia. Boli viaceré možnosti, že by Európska komisia prebrala priamo tieto kompetencie alebo že by sa vytvorila nová agentúra. Parlament bol za novú agentúru. Samozrejme, vždy môžeme túto diskusiu znovu otvoriť, ale veľmi jasne povedané, toto bolo úvodné stanovisko parlamentu. Dobré, ak by Európska komisia prišla s návrhom, ktorý bude vychádzať z našich línií, tak najlogickejšie by bolo, aby sme e, sa tešili takémuto návrhu. Po druhé by som rád poďakoval predstaviteľovi Európskej komisie, ako jasne vysvetlil, že nedojde k žiadnemu zmetku v systémoch alebo k nejakomu zmetku v údajoch. Hovoríme o agentúre, ktorá bude spravovať informačné systémy, ale ktorá ich nebude údaje nejakým spôsobom zlučovať. Nie je na to právny základ. Bolo by to nebezpečné aj z hľadiska ochrany údajov a nie je to ani cieľ tejto agentúry. Nedojde tam k žiadnej interoperabilite týchto údajov z rôznych systémov a to je veľmi dôležité. Po tretie, niečo, čo by už malo byť jasné už teraz, že musíme posilniť normy o, na ochranu údajov. To je spoločný záver zo všetkých vystúpení, ktoré som si tu vypočul. Nechcem teraz sa venovať otázke sídla agentúry, lebo je to skôr politická záležitosť a rada v tomto musí zohrať významnú úlohu a ešte je potrebné aj prediskutovať s tieňovými spravodajcami, takže nechcem nejakým spôsobom tu ventilovať názor nášho výboru alebo koordinátorov a politických skupín. Skôr by som sa osobne vyjadril, že by bolo rozumnejšie, aby tam nebola nejaká geografická roztrieštenosť agentúr, aby to miesto, kde bude agentúra je to miesto, kde sú aj technicky uložené databázy a tak ďalej. Samozrejme, um, nezávisle od toho, čo povedal pán Alvaro, je potrebné, aby existovali také inštalácie, ako existujú pre systémy SIS-2. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zdá sa, že otázka pána Alvára je možná alebo môže ju zodpovedať komisia aj a písomne. Ak chcete niečo k tomu povedať, tak najskôr dáme slovo pánovi Mišelovi, avšak len na jednu minútu a nebudeme opätovne otvárať diskusiu. Vôbec nebudem znovu otvárať rozprovu. Mám len jednu naivnú otázku. Ja nevidím tú skutočnú pridanú hodnotu tejto agentúry pokiaľ ide o účinnosť, ak tam nebude interoperabilita. Bol by som rád, keby ste mi tú pridanú hodnotu vysvetli, aký má zmysel vytvoriť agentúru, keď tam nebude tá interoperabilita. Ak ide len o nejakú všeobecnú technickú podporu národným agentúram, no tak neviem užitočnejšie sa mi to zdá, keď tam tá interoperabilita bude. Ja samozrejme za to nejakým spôsobom tu nevystupujem, len by som potreboval vysvetlenie, pokiaľ ide aj o jednotlivé možnosti. Dobre, niečo som počul, nejaké informácie, nejaké tvrdenia, pokiaľ ide o náklady, ale v tomto štádiu, pravdu povediac, ja osobne nie som vôbec presvedčený a istý si o užitočnosti tejto agentúry a tak ďalej. Ja ak súhlasím s jediným prvkom, keď sa bude robiť, aby tam skutočne nebola tá geografická disperzia, tá roztrišnosť, ako sa hovorilo. Agrees, Komisia súhlasí. Chcete niečo dodať? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Mm, skutočne len veľmi stručne zodpoviem otázku, ktorá je veľmi naliehavá. Určite záložný systém sa predpokladá vo všetkých právnych textov ku všetkým trom systémom a bude pokračovať aj keď systémy a ich riadenie prevezme agentúra. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu stručnosť a vyčerpávajúcu odpoveď. No a nejaké záverečné pripomienky, pán Kovejo? Nie? Dobre. Takže to uzatvára dnešnú debatu na ten, o tomto bode. A môžeme pokračovať k bodu číslo 13, ktorý sa týka prístupu verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. A ako prvého si vypočujeme spravodajcu pána Michaela Cashmana a potom dostane slovo zástupca Rady a potom komisia. Takže pán Michael Cashman, ak ste pripravení, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne e, za to, že sa opätovne venujeme tejto mimoriadne dôležitej otázke. Vítam nových e, poslancov, ktorí začínajú zaoberať toto témou. Ja sa tým zaoberám už od roku 1999 a už mám taký pocit, že sa tým zaoberám tak dlho, že za chvíľu pôjdem do dôchodku. Ale som si istý, že to tak nie je, pretože to bude pokračovať ešte ďalej. Už len pár údajov. Parlament prijal svoje stanovisko o tejto o dôležitej otázke v marci. V tomto momente sme rozhodli, že neukončíme prvé čítanie na to, aby parlament má stále najviac možností. A teda mohol začať neformálne rozhovory s oboma, s oboma ďalšími inštitúciami a rovnako sme si nemysleli, že by sme mali a tak neskoro vo funkčnom období zväzovať ruky budúcemu parlamentu. A takže my sme, a pán Busidil to vie, dlhé roky vyzývali a volali po revízii implementácie príslušného nariadenia. Žiadali sme viacero zmien tieto zmeny boli ďalej posilnené rozsudkami v niektorých eh, prípadoch, napríklad prípad eh, Turko, eh, o prístupe k právnym dokumentom, dokumentom inštitúcií a rovnako prípad Verien Largo. Takže návrhy komisie sme si pozreli a keď komisia so mnou nebude súhlasiť, tak parlament mal názor, že namiesto toho, aby tieto boli krokom vpred a posilňovali princíp otvorenosti a transparencie, tak to bol krok späť. Rovnako navrhli dokument v rámci tej prepracovanej verzie. A, a len v tých, na tých miestach, kde boli presvedčení, že sú potrebné zmeny, bol ten text zmenený. A neriadili sa stanoviskom parlamentu. No a potom parlament reagoval, ste predsedu, e, že e, tá prepracovaná verzia nezohľadňovala stanoviska parlamentu a preto budeme pokračovať e, v ďalších zmenách nad rámence tej prepracované verzie. No a na plenárnom zasadnutí a sme zamietli hlasovanie v prvom čítaní. No a teraz sme sa dostali do veľmi zaujímavej situácie. Ďakujem komisii a rade a predovšetkým predsedníctvu za ich prácu a spoluprácu so mnou. Ale potrebujeme ísť ďalej a potrebujeme ísť ďalej a vpred veľmi naliehavo z viacerých dôvodov prostredníctvom vašej osoby sme požiadali právne systémy parlamentu, aby revidoval návrh komisie a skutočne zohľadnil žiadosti parlamentu na to, aby sme zohľadnili snahy a ambície Lisabonskej zmluvy. A zdá sa, že ak bude v tých dvoch krajinách ostávajúcich ratifikovaná, tak to bude do konca roku 2009. No a prečo to žiadame. Máme stanovisko Európskeho parlamentu, toto stanovisko eh, jeden sa tých zmien eh, je v súlade eh, s, s zmluvami a v tomto je rozpor medzi nami a radou a to som, to som rád, pretože ak by sme sa vo všetkom zhodovali, tak by som nemusel chodiť do práce. Takže prečo hovorím o naliehavosti týchto otázok? Pretože Lisabonská zmluva je o otvorenosti a demokracii. Vytvára ďalšie možnosti pre parlament na demokratické zásahy. A tento parlament je jedinou demokraticky volenou európskou inštitúciou. Niektoré z definícií eh, v rámci dokumentu parlamentu budú v Lisabonskej zmluve vyjadrené. Avšak vznikne tu aj politické vákum. No a to politické vákum naplníme my, pretože hlavný problém je právne vákum. No a čo sa stane tým agentúram a inštitúciám, ktoré boli zriadené a ktoré podľa Lisabonskej zmluvy budú musieť byť v súlade s princípom otvorenosti a transparentnosti. A preto ja som presvedčený aj v súlade s právnym základom článkom 255 a Eh, nariadením 1049 z roku 2001 agentúry ako Eurojust a iné. Čo sa stane s ochranou údajov? V súčasnosti prechádzame k problematike tretieho piliera, k spravodlivosti a k charte základných práv, ktorá sa zaoberá prístupom a otvorenosťou. Takže ja by som si dnes veľmi rád vypočul od komisie, čo si myslí, čo by sa malo urobiť na to, aby sa toto právne vákum eh, vyplnilo ako naliehavý problém. A rovnako by som si rád vypočul stanovisko predsedníctva. A ja by som chcel navrhnúť, navrhnúť eh, že jedno z možností je trialog na najvyššej úrovni, aby sme eh, dokázali veľmi rýchlo revidovať smernicu 1049 a rovnako vymenovanie a tieňových spravodajcov je dobré. Niektoré budú nové, ale s podporou nášho vynikajúceho sekretariátu určite sa oboznámia s vývojom a minulosťou tejto problematiky a prístupom rôznych politických skupín. Takže toľko na úvod. E, myslím, že aj to sú moje odporúčania, ako postupovať. A teraz veľmi rád si vypočujem e, názory komisie a rady A komisia možno tiež sa nachádza teraz v takej situácii vákua. A vypracováva niektoré práce, niektoré odchádzajú, niektoré prichádzajú. A to mi pripomína Graučo Marxa, ktorý hovoril, že bude predkladať svoje návrhy dovtedy, kým nebudú prijaté. Takže myslím, že to je všetko. A teraz dám priestor mojim kolegom, ako aj komisii a rade. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme predsedníctvo. Pani Hilbert, nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste pozvali švedské predsedníctvo na tento stretnutie výboru. V minulosti už sme mali skúsenosť, že s týmto výborom sa veľmi dobre spolupracuje. Pokiaľ ide o problematiku, o ktorej hovorím, máme aj toho istého spravodajcu, čiže sa tešíme, že budeme pokračovať. Pokiaľ ide o transparentnosť, tak ako v roku 2001 je to priorita švedského predsedníctva a prístup k dokumentom takisto. Pozvali nás, pán Kešman nás pozval a aby sme spolupracovali na rade, pokiaľ ide o tento do túto problematika. Môžem povedať iba toľko, že sme prešli článok po článku a teraz sme skončili. A e, pri skúmaní týchto článkov sme hovorili aj o niektorých pozmeňovacích návrhoch, čo, ktoré rozhodol Európsky parlament v marci tohto roku, ale nepodarilo sa nám urobiť všetky na rade sme súhlasili s niektorými návrhmi komisie a s niektorými nie. Čiže nebolo by férové, aby sme povedali, že máme všeobecný prístup na rade, ale máme jasnú predstavu, e, pokiaľ ide o stanoviska členských štátov k jednotlivým problémom. E, v pracovnej skupine o informácii sme, hovor, sme sa rozhodli oddialiť ďalšiu rozprávu, pokiaľ ide o návrh komisie, pokiaľ budeme vedieť viac, e, ako o tom, čo plánuje vlastne Európsky parlament. Čiže čakáme na túto informáciu a medzi tým švedské predsedníctvo skutočne je pripravené a ochotné diskutovať s vami ešte znovu teda, e, pokiaľ ide o zlepšenie nariadenia 1049 ako zvýšiť túto transparentnosť a posilniť práva občanov, pokiaľ ide o prístup k dokumentom a pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, ako to tu bolo spomenuté, e, stále ešte čakáme poslednú ratifikáciu a takisto nás zaujíma to, čo povie komisia a čo, aké sú tu plány do budúcna pokiaľ je pozmeňovacie návrhy, ktoré by mohli byť potrebné, aby zmluva, keď zmluva vstúpi do platnosti. Ďakujem. Thank you. Now let's hear from the commission. Ďakujeme, tak si vypočujeme komisiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi, pánovi Kašmanovi. Dovolte mi, aby som sa v rámci komisii poďakoval pánovi Kašmanovi za to, že ho znovu ustanovili, zaslúži si to, pretože pokiaľ ide o tento problém, tak e, spoločne spolu s ním spolupracujeme a je veľmi užitočné a výhodné, že e, spolupracuje s nami. Čiže gratulujeme ešte raz a tešíme sa, že budeme pokračovať v našich plodných diskusiách v ďalších mesiacoch. Takisto by som chcel povedať to, že zdieľame analýzu pána Kešmana, ktorý povedal, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, dúfame, že teda sa už čoskoro ukončí ratifikačný proces. Bolo to úspešné referendum v Írsku a to celé je vlastne o otvorenosti a zjednodušení, jasnosti. Máme pocit, že to je vlastne duch celej tejto zmluvy a keď sa obzriem v tejto miestnosti, tak vidím, že väčšina z nás, ktorí tieto články e, vlastne písali, tak presne vieme, aké boli ciele za jednotlivými týmito článkami. A e, pokiaľ ide o komisie a keď navrhuje nejaké pozmeňovacie návrhy, tak vlastne vieme presne, čo chceme, pretože uvedomujeme, čo je za tam. Čiže ide nám o tú otvorenosť a jasnosť pokiaľ ide o prístup k dokumentom, tak to je vlastne o občanoch. Tí majú mať prístup k dokumentom. Nemali by sme, to, nemali by sme si to míliť. Nejde o spoluprácu našich inštitúcií a to sa týka predovšetkým to, keď sa zamyslíme nad tým, keď máme nový parlament v tejto budove, tak čo skoro budeme mať už aj novú komisiu a na základe novej zmluvy budeme spolupracovať s predsedníctvami ako fungujú jednotlivé inštitúcie, to je druhá vec, ale táto zmluva hovorí e, o občanoch, o demokracii. E, občania majú právo, aby mali dostupné tieto dokumenty. A na to by sme mali myslieť, keď máme problémy, ktoré musíme ujednať sami medzi sebou. Máme tu prostriedky ako medzi inštitucionálne dohody a tak ďalej. A ďalšia poznámka, tá sa týka toho, ako komisia E, ako komisia pozerá na opakované žiadosti parlamentu, pokiaľ ide o e, prostriedok revízie niektorých právnych predpisov. Mali by sme sa dohodnúť medzi inštitúciami, ako by sa to malo urobiť. Komisia navrhla, teda návrh komisie, je revízia nariadenia 1040. Myslím si, že je veľmi dôležité pre našich občanov, aby si mohli prečítať a pozrieť, čo je vlastne nový zákon a preto je veľmi dôležité, aby sme kodifikovali do takéhoto nariadenia, ako je práve 1049, aj prípadové právo, tak ako sa vyvíja. Čiže podľa mňa a podľa názoru komisie nie je cieľom aby sme zmiešali viacero prostriedkov. Toto je najlepší spôsob, ako sa dostať do smerom vpred a myslím si, že sme tak urobili správne a v súlade s požiadavkami e, Európskeho parlamentu, tak ako to tento prezentoval viacerými formami. Jeden element, ktorý je pre nás veľmi dôležité, je ako vlastne fungovala 1049 Nechcem hovoriť presne o čase, keď vstúpila do platnosti e, zmluva z NIS, ani o nových nariadeniach. Už máme nariadenia o prístupe k dokumentoch. Máme veľké množstvo skúseností, 8 rokov, ktoré to fungovalo a Európsky parlament a my, komisia a viem, že aj priateľa na rade, e, máme veľmi veľkú skúsenosť a veľmi dlhú skúsenosť a vieme, ako to funguje. Vo všeobecnosti to bolo dosť úspešné nariadenie. Čiže máme dosť veľa požiadaviek, pokiaľ ide o vstup a požiadavky, e, o informácie. To je veľmi prirodzené. Rola, ktorú zohráme ako inštitúcia a a zhruba 84, 84% požiadavkom vyhovieme. Prečo nie 100? Viete si predstaviť, že vy, ako tí, ktorí vykonávate a píšete zákony, presne viete, prečo e, nemôžeme vyhovieť všetkým. Komisia je a komisia je inštitúciou, ktorá musí kontrolovať situáciu a máme k dispozícii také dokumenty, ktoré jednoducho nemôžu byť zverejnené. E, Jednoducho by to podkopávalo úlohu komisie a to nespochybne, dúfam, nikto z vás nespochybnili predsa ani súd. Čiže máme k dispozícii veľmi úspešné rozhodnutie a to komisia podporuje aj názor, že by sme mali revidovať toto rozhodnutie a mali by sme do ňoho zakomponovať aj prípadové právo. Napríklad kodifikovať dohovor čiže kodifikovať aj ten aurský kódex a budú nasledovať ešte ďalšie mm, diskusie aj na rade a budeme sa snažiť stále vysvetľovať, prečo sú tu tieto pozmeňovacie návrhy. A dnes vám už môžem povedať toľko, že verím, že návrhy komisie, tie, ako máme k dispozícii, sú správne návrhy, pokiaľ ide o základ našich diskusí, tak ako čas bude postupovať. Podporujeme tento návrh, tento návrh pretože si myslíme, že odzrkadľuje najlepší záujem, e, e, kodifikuje teda prípadové právo, ale snaží sa aj o väčšiu právnu jasnosť a transparentnosť. Myslím si, že tieto pozmeňovacie návrhy mali síce určitých oponentov a samozrejme budeme pokračovať veľmi radi s vami aj s radou, pokiaľ ide objasňovanie týchto nejasností, ale zároveň si uvedomujeme, že máte pravdu, keď poviete, že niektoré pozmeňujúce návrhy sú napísané tak, že by sa mohlo znenie trochu pozmeniť, ale samozrejme môžeme o tom hovoriť aj tu na vo výbore, aj v parlamente, aj na rade. Vyjadrilo sa tu už aj pochopenie, pokiaľ ide o ciele, ktoré sú stanovené v týchto pozmeňovacích návrhoch. A dúfajme, že nájdeme podporu pre tieto naše pozmeňovacie návrhy, pretože si myslíme, že je dôležité, že návrh komisie v tomto stave, v akom je, nie je veľkým krokom, ale je to predsa len krok smerom v, k zlepšeniu transparentnosti. E, preto sme aj upriamili vašu pozornosť na pozmeňovacie návrhy. V súčasnosti v tomto nariadení to je ešte nie veľmi jasne napísané, ale my sme zodpovední za to, aby sme k dispozícii právne dokumenty občanom, aby teda boli prístupné. Ak vás môžem poprosiť, mohli by ste trochu zrýchliť? Nemáme toľko času. Čiže už to ukončím iba tým, že poviem, že komisia sa domnieva, že tento návrh je skutočne správnym a to, čo spomenul spravodajca ohľadne Lisabonskej zmluvy, sú tu predpripravné práce, samozrejme, ktoré už prebiehajú aj na rade, aj v komisii na právnych oddeleniach, pokiaľ ide o prispôsobenie sa právneho systému na túto novú zmluvu, tak to je vlastne to, čo ste už zažili, keď nové zmluvy vstupovali do platnosti a samozrejme sme pripravení pozrieť sa na niektoré ďalšie časti článku 15, ktoré, kde sa píše o spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami, aby to bolo viac transparentné. Ďakujem. Now, questions. Please mind the time limits. Dobre, má niekto nejaké otázky? Pani Samr, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, máme tu nový parlament. Naša nová Európska komisia bude. A ja viem, že táto téma je veľmi zložitá a vždy tomu tak bolo, tiež priznávam, že Nepoznám do podrobností túto tému, pretože som nepracovala v tomto parlamentnom výbore. Predtým samozrejme súhlasím a podpisujem ten princíp transparentnosti je potrebný, občania ho potrebujú, prístup k dokumentom je dôležitý, ale otázka je táto, tak ako hovorila aj rozprava v minulom období až dokiaľ by malo ísť toto právo prístupu k dokumentom, kde sa končí transparentnosť a kde začína ochrana údajov. Už sme veľa hovorili o ochrane údajov, čo sa s nimi stane s našimi údajmi. Včera som mala prvýkrát príležitosť sa pozrieť na túto správu, ktorá sa má predkladať v prvom čítaní. Pozrela, pozrela som si článok číslo 6 a môžem konštatovať, že tento článok ma veľmi nepresvieča, pretože by sme ho mohli interpretovať e, takto. Za každým, keď e, je napríklad v parlamente nejaké technické stretnutie, tak by malo byť verejné. To sa mi nezdá realizovateľné, aplikovateľné. Obávam sa, že nám to prinesie obrovské administratívne problémy aj náklady a to vlastne e, samozrejme zvyši byrokraciu. O tých nákladov už fakt ani nehovorím. A tiež sa mi točí z toho trochu hlava, keď sa pozriem na správy delegácií aj tie sa vary budú uverejňovať, publikovať. A čo potom listy, ktoré sa budú posielať poslancom alebo listy, ktorí samotní poslanci zasielajú v rámci svojho mandátu? Čo sa stane s našou poštovary? Aj tá bude verejná? Ja samozrejme nepoznám do podrobnosti túto diskusiu, ale keď sa pozriem na tento článok 6, tak mám takéto myšlienky. Možno je napísaný príliš všeobecne. Možno by bolo potrebné by ho moho, bolo potrebné vypracovať o niečo podrobnejšie, alebo potom článok číslo 7 pre členské štáty. A tu máme pocit, že národné parlamenty sú pozbavené svojich práv, ako keby sme to boli my, kto rozhodujeme a že aj národné parlamenty musia dávať k dispozícii svoje dokumenty a ak to nechcú robiť, tak to musia na európskej úrovni zdôvodniť. Bez záruky, že tento dokument bude alebo nebude uverejnený. Teda otázka je, kto rozhoduje, kto môže rozhodovať o tom, kto tento dokument môže uverejniť, za akých podmienok. Opakujem, neprečítala som si podrobne tento dokument, ale prečítala som len to, čo bolo schválené v prvom čítaní. Vidíme, že Polovica nášho parlamentu je zložená z nových poslancov, tak možno by bolo potrebné položiť túto otázku, či tento parlament nemá právo zopakovať toto prvé čítanie. Je to návrh nariadenia, nehovoríme len o nejakom stanovisku. Je to principiálna otázka. Čo urobíme potom v druhom čítaní? Vary budeme vychádzať zo spoločného stanoviska pre druhé čítanie? Mám pocit, že môžeme vychádzať len z pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené a schválené počas minulého volebného obdobia. Môžeme pracovať len s nimi a nemôžeme podať nové pozmenujúce návrhy. A to nie je uspokojivá situácia pre nový parlament. Pozrite sa napríklad na článok 59, ktorý hovorí, že novozvolený parlament môže zrevidovať rozhodnutie z prvého čítania. Rada by som teda, aby sa spravodajca vyjadril k tomuto bodu a tiež by som čakala odpoveď od rady. Všeobecne povedané si myslím, že je potrebné trochu pouvažovať. Je pravda, že nemáme veľa času, tak sa musíme poponáhľať. A ešte jedna vec. Lisabonská zmluva síce ešte nie je v platnosti, Íri síce povedali áno, ale ešte čakáme na Čechov a potom aj na Angličanov. A ja sa pýtam, či takýto dokument treba schvalovať ešte pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy? Či by druhé čítanie malo prebehnúť ešte pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy? Druhé čítanie bude určite posledným. Nebolo by lepšie počkať radšej na Lisabon a veľmi rada by som poznala názor spravodajcu a ďakujem mu za jeho ochotu s nami diskutovať, aj za jeho ochotu kontaktovať tieňových spravodajcov, pretože je toto veľmi dôležitý dokument nie len pre európskych občanov, ale aj pre Európsky parlament, pre národné parlamenty a pre európske inštitúcie všeobecne. Ospravedlňujem sa, musím odísť. Už teraz meškam, lebo ma čaká delegácia, ale samozrejme moji spolupracovníci si vypočujú vaše odpovede na moju otázku. Pani Autala, nech sa páči. Puhun tässä nyt vihreiden varjoesittelijänä ja minullakin on... Niin kuin... Ďakujem. Ja som tieňová spravodajkyňa za zelených a ja mám tiež zo pár bodov k tejto téme, pretože môj predchádzajúci život alebo skúsenosti z minulého obdobia robila som vo výbore DROA a tak ďalej. A tam sme získali a dosiahli dobré výsledky. Treba povedať, myslím, že teraz nikto sa nechce vrátiť domov a s konštatáciou, že by európsky občania povedali, že európske inštitúcie nechcú byť transparentné. Európska komisia sa snaží zmeniť legislatívu tak, aby určité vyjadrenia súdneho dvora o transparentnosti neprevládali. Ja si myslím, že pán Kašman urobil vynikajúcu prácu aj návrh uznesenia v marci. To bol skutočne zázrak, že sa to presadilo. Teraz musím vysvetliť situáciu, čo to znamená Lisabonská zmluva. Ja si myslím, že spravodajca má pravdu, keď chce viesť trialóg s radou, s komisiou aj s parlamentom ešte za švedského predsedníctva. Som rada, že spravodajca chce objasniť niektorke, niektoré sporné body. Myslím, že pani Somer môže byť spokojná. Ak niektoré národné parlamenty budú musieť publikovať nejaké dokumenty, tak to budú musieť urobiť. A už doteraz bolo nariadenie, ktoré fungovalo a ktoré zavezovalo inštitúcie takýmto spôsobom postupovať. Hmm. Je veľmi dobré, aby sme mali odpovede na viaceré otázky. Ja by som sa predovšetkým spýtala, ako Európska komisia zadefinuje legislatívne postupy, napríklad podľa fínskej verzie sú tam všetky nástroje, ktoré sa týkajú povinností pre občanov, ale ja sa obávam, ako sa táto E, definícia stanoví, že sa povie len, že to figuruje v spolurozhodovaní a bodka. No ale uvidím, ako sa to vyrieši a samozrejme dúfam, že aj právne služby nám v tomto pomôžu. please beg you. Míňa sa nám čas, takže poprosím vás, držme sa časových limitov, pán De Young, a potom si vypočujeme Európsky právne oddelenie. Pán De Jong, ďakujem pekne, pán predseda. Budem skutočne stručný. Nemali by sme podceňovať význam tejto témy. Už sme videli počas európskych volieb, že ľudia nedôverovali v Európsku úniu a časť toho bola zapričená aj tým, že proces rozhodovania v rámci inštitúcie, teraz myslím na radu a na komisiu, je ako čierna skrinka pre ľudí, tak ju vnímajú. Hm, samozrejme, nechcem eh, vás nejako rozrušiť, som tu nový aj v Európskom parlamente. Tento proces nechcem nejako znevažovať, ale musíme myslieť na to, že to je veľmi dôležitá oblasť a musíme sa na to pozrieť takým čerstvým pohľadom. Obávam sa, že nemôžem súhlasiť s kolegou Somerom, eh, že by sme mali byť ešte viac obmedzujúci. Musíme urobiť tú revíziu tak, aby to bolo menej reštriktívne. A bol som sklamaný, tak ako povedal aj spravodajca, že týmto smerom sa to jednoducho neuberá. za moju skupinu by som povedal, že ak sa povie, ak, sa, ak je v nariadení stanovené, že požiadavky o informácie musia byť veľmi špecifické, tak to je súčasť problému. Ak chcete mať prístup k informácii ako občan, tak musíte vždy špecifikovať, čo vlastne chcete presne vedieť. Zatiaľ čo to, čo ja chcem vedieť ako občan, že čo sa vlastne deje napríklad s klimatickými zmenami, alebo čo sa deje v Európole. A potom tá otázka nemusí byť už taká špecifická. Môžem vám povedať, že v Holandsku skutočne máme skúsenosť s takýmito otázkami a sme schopní bez nejakej veľkej byrokracie spýtať sa to, čo potrebujeme a ľudia potom vedia, že čo sa deje. Čiže môžem slúbiť tieňovému spravodajcovi spoluprácu, konštruktívnu spoluprácu sa našu politickú skupinu, aby sme jednoducho túto čiernu skrinku zjednodušili. Ďakujem. Thank you. Now... Ďakujem. Teraz, ako som už povedal, možno Európske možno právne oddelenie by chcelo povedať niečo. Boli to niektoré otázky, ktoré boli spomenuté. Ja sám som napísal list, v ktorom som spomenul niektoré e, otázky adresované na právne oddelenie. Možno pán Parilovi mohol povedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi na úvod potvrdiť, čo povedal Michael Cashman na začiatku svojej prezentácie. Skutočne, ja keď som bol Eh, malý chlapec ešte na základnej škole veľmi živo si eh, pamätám, že pred vchodom eh, bolo heslo, že transparentnosť je demokracia, podpísaný Michael Cashman. Takže my na právnom servise sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s touto žijúcou legendou, ktorou je Michael Cashman. No a A keď hovoril Michael o Grouchovi Marksovi, všetci vieme, že on bol tiež veľmi dobrým hráčom stolného tenisu. No a tá politika, politika nejaká pingpongová politika, ktorú použil aj prezident Nixon pri politike medzi Čínou a USA. Tak Michael Cashman predsedníctvu položil niekoľko veľmi konkrétnych otázok. Už a doteraz som si nevypočul nejaké konkrétne odpovede. No, ale my situáciu e, nevidíme presne tak v oblasti nariadenia 1049. Boli by sme veľmi radi a myslíme, že e, tie kroky, ktoré navrhuje pán Cashman, a to tiež e, uskutočniť, usporiadať trialog na tej najvyššej úrovni, je dobrým spôsobom, ako postupovať v prípade prepracovanej verzie tohto nariadenia. Bolo položených niekoľko otázok a možno to ste mali záujem, pán predseda, o možnosti opätovného predloženia pozmeňujúcich návrhov, ktoré už boli schválené na zasadnutí v marci a možno opätovne schváliť prvé, alebo rozhodnutie z prvého čítania Európskeho parlamentu. Ja by som chcel pripomenúť eh, však, že prvé čítanie parlamentu sa neuskutočnilo, ale schválenie všetkých pozmeňujúcich návrhov a okrem toho vtedajší komisár zaujal stanovisko k týmto pozmeňujúcim návrhom. Takže myslím, že v súčasnosti nie je žiadna potreba opätovne schváľovať prvé čítanie, ktoré Európsky parlament neschválil, ale určite opätovne začať, spustiť trialog na najvyššej úrovni medzi Radou, parlamentom a komisiou. Určite sa vrátime ešte k listu, ktorý sme od vás obdržali a ešte raz ďakujeme. No a možno teraz opätovne dostane slovo pán spravodajca, pán Kešpe, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja budem stručný. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili. Je mi ľúto, že pani Somer tu už teraz nie je, pretože jej príspevok bol najdlhší, takže priamo k tomu. Ale chcel by som zaručiť jej aj iným, pánovi Busutilovi. Viete predsa, že vždy sa snažím poskytnúť vám záruky. To je tak povediať zmyslom môjho života. Nož Spojené kráľovstvo prijalo, ratifikovalo Lisabonskú zmluvu. Neverme, neverme kuluárovým eh, rečiam ani bulvárnej tlači. Ten eh, návrh zákona, ktorý je schválený, sa stane zákonom. A keď tá ratifikácia sa uskutočnila, eh, tak na to, aby bola zrušená ratifikácia, by Veľká Británia musela prijať tento zákon a to by sa už hovorilo o tom, že Lisabonská či Veľká Británia by musela vystúpiť z rámca Lisabonskej zmluvy. Takže naspäť parlamentu. Neuskutočnilo sa prvé čítanie, alebo nemáme rozhodnutie v prvom čítaní, pretože sme ho neprijali na to, aby sme mali najväčšie, najväčšiu škálu možností a s tým teraz sa zaoberáme. Môj drahý priateľ správneho servisu, s ktorým úplne súhlasím, hlavne všetkých tvrdení, ktoré sa týkali mojej osoby, no už mm, určite dobré, aby sa stretli tieňoví spravodajcovia, ale tie zavádzajúce informácie, a ktoré komisia veľmi múdro zverejnila pred našim hlasovaním aj po ňom a bude tak pokračovať. Ja môžem len odraziť ten smeč od článkoch 6 a 7. Je to skutočne veľmi jednoduché, ale navrhujem nasledujúci postup. Trialóg za neúčasti, alebo urobme to na dvoch, dvoch mm, trasách. Položme v oktobri ústnu otázku komisie o odpovedi na list, ktorý ste vy podpísali. A naposledy to tiež rozdelilo túto snemovňu, urobí to tak aj teraz, ale o tom je politika. Argumentovať a nikdy nemôžeme si byť istým všetkými hlasmi našich voličov. No a preto sa snažím neustále vás uisťovať, pán Busutil. Dobre, ďakujem pekne. Ak nikto nechce ešte otvárať túto tému, tak toto je všetko. Nož ale pani Salfáno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja úplne súhlasím s tým, čo je v správe pána Kešmena. Ja si myslím, že je rozhodujúce, aby sme žiadali o vysvetlenie od právnych služieb o dopade Lisabonskej zmluvy na tento text a, na zmluvy a tiež je dôležité, aby všetky orgány agentúry EÚ v zmluvách splnili toto nariadenie a tú žiadosť o transparentnosť. Možno dnes viac ako kedykoľvek predtým, že EP by Európsky parlament nemal robiť nejaký krok vzad. My E, samozrejme podporíme vždy tento text, vždy, keď nebude podkopávať pardon, ten princíp transparentnosti v súvislosti so všetkými dokumentami, aj dokumentami medzinárodnými, ako môžu byť dokumenty typu SWIFT a podobne, alebo prístup k zápisniciam o dôležitých dohodách, o ktorých sa teraz rokuje napríklad, ako EÚ rokuje s Libiou. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teším, že Michael sa celý život snaží o to poskytnúť záruky. Ja si myslím, že je absolútne nevyhnutné zvolať zasadnutie tieňových spravodajcov, aby sme rozhodli, ako napredovať ďalej, pretože skutočne, ak sú tu nejaké nedorozumenia, treba ich čo najskôr odstrániť. No a na tomto základe som si istý, že pod Michaelovým vedením a s tieňovými spravodajcami sa nám podarí nájsť cestu vpred. Any, any other comments? Nejaké ďalšie pripomienky a predsedníctvo, komisia pred záverečnými poznámkami spravodajcov. Takže pán Kašman, nech sa páči. Ja by som nechcel mm, ďalej zbytočne hovoriť. Chcel by som len zopakovať a, a poďakovať všetkým za spoluprácu, vrátanie tieňových spravodajcov a chcel by som aby na novembrovej plenárke sme predložili otázku na ústne zodpovedanie na základe toho, čo sme si vypočuli od právneho servisu parlamentu. Dobre, ja si myslím, že to je všetko. A tým sme sa dostali k záverečnej dohode o nasledujúcich krokoch, o metodách, ktoré navrhol pán Kešmen. A teraz, teda, že sa stretnú tieňoví spravodajcovia a že sa zohľadnia pripomienky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 Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A najskôr by som chcela povedať, že dnes ráno sa uskutočnila veľmi dobrá rozprava na pôde výboru AFED. Uskutočnila sa rozpráva o stanovisku Sary Latford, o mojom stanovisku. No, získali sme veľkú podporu. Pre hlasovanie 51 a poslanca to podporilo. No a v podstate je to o smery, a ktorý predkladám v správe o uvoľnení vízového styku pre Západný Balkán. Je to veľmi dobré, otvára to dvere pre dohodu o návrhu správy, o správe. Mňou no, navrhované smerovanie je, aby Bosna, Hercegovina a Albánsko boli zaradené na široký zoznam Schengenu pre ale vízové požiadavky budú zrušené len keď obidve krajiny budú plniť eh, dôležité štandardy. No a teraz by som vám dala aktuálne otá- poskytla aktuálne informácie po tom, čo som minulý týždeň navštívila Sarajevo. Bola to veľmi dobrá návšteva, delegácia. Stretla som sa s viacerými predstaviteľmi vlád a dokázali mi poskytnúť aktuálne informácie. Za niekoľko týždňov sa im podarilo splniť takmer 90 všetkých otvorených problémov. Skutočne preukázali, že majú spoločný cieľ, ktorým je e, vízová liberalizácia pre Bosnu a Hercegovinu. Ja už som varovala, minulý týždeň sme to hovorili, že návrh komisie z júla e, nehovoril o Bosne a Hercegovine a občanov Bosne a Hercegoviny dostal do veľmi zložitej situácie. Po návšteve Sarajeva môžem len potvrdiť, že situácia, politicky už veľmi zložitá situácia, sa len zhorší, ak nevyšleme jasný pozitívny signál dnes a po tom, čo ich orgány zaznamenali veľmi pozitívny pokrok. Patrilo tam boj proti korupcii, boj proti praniu špinavých peňazí, proti financovaniu teroristických eh, činností a rovnako dohodli eh, sa na výmene policajných údajov. Budúci týždeň začnú vydávať biometrické pasy, to majú trochu meškanie, ale neočakávajú žiadne mm, veľké problémy a plánujú do konca roka vydať okolo 65 tisíc biometrických pasov. Dokonca aj Európska komisia minulý týždeň priznala, keď som bola v Sarajeve, obrovský pokrok. E, takže ja myslím, že musíme vyslať orgánom veľmi jasný, pozitívny signál, že teraz prišiel čas, keď ich môžeme predbežne zaradiť na ten rozšírený zoznam a keď e, splnia všetky dostatné štandardy, budeme môcť revidovať legislatívu. Takže v podstate ide o to, aby sme nestrácali drahocený čas. Rovnako by som chcela dodať pár e, viet o e, Kosove. Snažíme sa v správe nájsť tieto správne znenie. Je to veľmi e, citlivá, delikátna otázka samozrejme treba zohľadniť rôzne stanoviská rôznych členských štátov a my sa snažíme spraviť tak v spolupráci s oboma tieňovými spravodajcami Sara Latford a Anna Maria Koráca Bill. No a ďakujem ešte raz za vynikajúcu spoluprácu a rovnako by som chcela ešte zdôrazniť, že je to jediná časť Západného Balkánu, ktorá je absolútne ehm, vynechaná v rámci procesu vízovej liberalizácie. Viem, že je to náročná otázka, ale som presvedčená o tom, že musíme pre občanov Kosova nájsť riešenie ako sa zapojiť do procesu vízovej liberalizácie. Nuž a na záver by som snaď mohla citovať z listu, ktorý som dnes dostala. Dostávam obrovské množstvo listov od študentov po návšteve Sarajeve a, a dostala som správy od nich, že a pre nich je moja činnosť takým svetlom v tejto náročnej situácii. No a študenti z Bihaču mi napísali lista, alebo študent mi hovoril, že on, ja som zo Slovenska, a on, že býva no, blízko hraní so Slovenskom a kvôli zavretým hraniciam um, už aj Slovensko sa zdá veľmi vzdialené. A je to smutné, že ich priatelia zo susedných krajín už dnes môžu alebo budú čoskoro môcť slobodne cestovať, zatiaľ že oni zostávajú rukojemníkmi politiky. A ja dúfam, že sa nám podarí v Európskom parlamente prispieť k pozitívnemu rozvoju. Ďakujem pekne pani Fajon za túto, tieto aktuálne informácie o návrhu týkajúcom sa Albánska a Bosny. No a teraz si vypočujeme zástupcov komisie. Chcete nám niečo povedať? Nie. No, nech sa páči, áno. Prosím, predstavte sa. Zo strany Európskej komisie môžeme skonštatovať, že sme dostali informácie. Bol tam deadline pre krajiny, ktoré nie sú v návrhu komisie z júla tohto roku. Bosna, Albánsko, aby sa vypracovala dodatočná správa, aby sme videli pokrok v procese oslobodenia od vízovej povinnosti. V tomto procese Európska komisia môže potvrdiť, že pred niekoľkými dňami, začiatkom oktobra, sme dostali správu od Bosniakov aj od Albáncov pokiaľ ide o oslobodenie od vízovej povinnosti a s potešením konštatujeme pokrok, ktorý konštatovala aj pani Fajon, pokiaľ ide o reformy a o splňanie kritérií z cestovnej mapy. Teraz vyhodnocujeme tento pokrok posledný týždeň v septembri sa prijali opatrenia, aj tie boli v tejto správe, ale naše hodnotenie sa neobmodzuje len na prijatie opatrení, ale aj na ich efektívnu realizáciu. Takýmto spôsobom robila monitoring komisia doteraz a ja som bola veľmi spokojná, keď som mohla konštatovať, že Európsky parlament náš nás podporoval v tomto úsilí. Budeme pokračovať po tejto ceste a pred niekoľkými minutami sme dostali potvrdenie, že treba takto pokračovať. Ako som už povedala, overujeme skutočnú realizáciu týchto opatrení Vyhodnocujeme tú správu a budeme robiť aj hodnotenie in situ, pokiaľ ide o Bosnu Albánsko. Tiež sme dostali informácie z Čiernej hory a zo Srbska. Ako som tu už pred niekoľkými dňami spomenula, do budúcich, budúcich týždňoch budú misie do Belgradu aj do Bosny aj na administratívnu hranicu s Kosovom. Budeme mať príležitosť urobiť budúci týždeň tieto hodnotiace misie, aby sme skonštatovali, či tie kritériá, ktoré sa doteraz nesplňali, či už ich obe krajiny splňajú a začiatkom novembra budeme písať správu o výsledkoch tohto hodnotenia pre Čiernu horu a Srbsko. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ak sú nejaké otázky, samozrejme som ochotná na ne odpovedať. Ďakujem, pani Gokur, hovorí pán predseda. Teraz máme dlhý zoznam rečníkov, no a ako prvá ide pani Koraca Bild. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tieňová spravodajkyňa za Libe som veľmi rada, že môžem súhlasiť s mojou priateľkou, mojou kolegyňou Anglitania z Bosne sa uskutočnil skutočne obrovský pokrok. Ja som bola v kontakte s ľuďmi v Bosne a je skutočne obdivodné, koľko robia. A to preukazuje, že politickej kondicionality, ak sme neoblovní, fungujú. A chcel by som povedať, že náš prístup je úplne rovnaký. My všetci eh, chceme čo najviac zrýchliť proces bezvýhového styku pre ľudí z Bosny a Hercegoviny, a eh, Albánska, Čiernej hory a Firomu. My všetci v EPP hlavne eh, sme za to, aby sme zrýchlili tento proces. A rozdiel medzi nami a spravodajkňou je v tom, že my chceme byť k ľuďom úprimní. Nechceme nikoho zavádzať. My chceme, že ste vítaní, ak budete pripravení. Rozdiel medzi prílohou 1 a 2 je právna otázka, nie je politická. Buď ste v jednom režime, alebo v druhom režime. Nemôžete byť v dvoch prílohách. Nedá sa byť v pozitívnom v pozitívnej prílohe s nejakými hviezdičkami nie. Musíme byť úprimní, féroví a povedať im, že áno, ste vítaní, už ste skoro tam, pomôžeme vám dokončiť eh, prácu a potom sa na vás budú uplatňovať rovnaké pravidlá ako na všetkých ostatných. Druhá vec, eh, chceme byť realistické, to tiež rozdiel od spravodajkyne. My chceme rade prezentovať návrh, eh, ktorý sa nebude týkať vertikálneho predkladania vieme, že rada nepríjme transfer zodpovednosti z rady na komisiu. Nie. Keď komisia raz predloží pozitívnu správu, tak automaticky bez ďalšieho uznesenia alebo nariadenia rady budú poskytované, bude zaručený bezvýzový styk. To nie je možné. Takže prečo nie podľa nášho návrhu zrýchliť každý krok procesu. Čo najrýchlejšie prekladať návrhy komisii. A keď sa raz, keď budú raz splnené všetky štandardy, tak nie je dôvod na spory. Proces bude veľmi rýchly, plynulý, príjmania uznesení rady a myslím, že to je správny spôsob, ako zaistiť že všetky inštitúcie v Európe budú vysielať rovnaký signál občanom Bosny, Hercegoviny, Albánska, Čiernej hory a Firomo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že budeme môcť pokračovať v konštruktívnom dialogu tak s Daniel, ako aj so Sarou. Ďakujem pekne. Pani Kinga Gons, ďakujem pekne. Som rada, že môžem pokračovať v tejto diskusii. Chcela by som vám pripomenúť, alebo pripomenúť nám, že toto rozhodnutie nie je iba technickým rozhodnutím, ale právnickým, právnym. Je to vysosne politické rozhodnutie a myslím si, že všetci to vieme. Stabilita krajín Západného Balkánu je záujmom Európskej únie. Nie je to iba otázka víz, ale je to záujem Európskej únie. Čiže mám dojem, ak nebudeme Mm, ak sa nebudeme držať návrh o tani, tak budeme tu mať vdeliacu čiaru medzi tr- tromi, ktoré budú mať vízový režim a dvomi, ktoré nebudú mať. A pokým to ja rozumiem na základe informácií, ktoré nám tu Tania priniesla z tej návštevy, ale aj to, čo spomenula vlastne komisia na základe správy, ktoré bola, ktorá bola predložená Albánskom a Bosno, Hercegovinou, táto deliaca čiara nie je veľmi dobre stanovená, pretože tieto dve krajiny, eh, Bosna, Hercegovina a Albánsko, urobili veľmi veľké kroky a zaznamenali pokrok a sú skutočne blízko niečomu, čo znamená vlastne bezvízový styk. Preto si myslím, že politický odkaz je veľmi odlišný, ak povieme, že tri krajiny dostanú bezvízový styk a ďalšie dve musia ešte čakať. To, čo vlastne hovoríme, že ak splnia všetky tieto kritéria, všetky tieto záväzky a štandardy, tak budú tu vlastne dve krajiny proti trom. Bude to ako keby také kontinuum. Hneď ako splňa kritéria a splňa tieto štandardy, tak budú môcť e, sa začleniť do bezvízového režimu a môže to byť platné hneď. Čiže myslím si, musíme vziať do úvahy aj motivačný faktor, ale rovnako aj demotivačný faktor. A preto to spomínam znovu a znovu. Ide tu o stabilitu tohto regiónu. A my vieme, že je veľmi blízko k nestabilite je politickou zodpovednosťou nás všetkých, aby sme urobili to, čo tu bolo navrhnuté. Podporujem to, čo spomenula Tania je to správne riešenie. Nemali by sme posilňovať túto deliaciu čiaru, ale mali by sme nejako pomôcť týmto krajinám, aby boli viac motivované a približovanie Európskej únie. Ďakujem. Pani Lutzford. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to politické aj technické hodnotenie rozhodnutie, aby sme týmto krajinám dali bezvýzový styk. A nechcela by som, aby sme si to pomýlili. Vôbec nebudeme pozmeňovať kritéria. Kritéria, pokiaľ ide o bezpečnosť dokumentov, integrite, bezpečnosti hraníc, právnom štáte a tak ďalej. Nie vôbec nikoho záujme a sotva to aj musím nejako opakovať, že tieto krajiny jednoducho musia splniť tieto kritéria, bez toho, aby sa pozmeňovali tieto kritéria. Čo je však poetickým rozhodnutím, je to, či vysielame signál, že nie je tu žiadna, žiadny problém, aby získali bezvizový styk, ak splnia všetky tieto kritéria. A, a takýto signál by sme mali vyslať. Rozhodnutie v výbore AFED vlastne podporuje moje stanovisko. 51 proti 8 pri hlasovaní. Čiže to by sa nebolo stalo bez podpory e, skupiny EPP. Musím povedať veľmi jasne. Pozrime sa na to, o čom vlastne hovoríme. To, čo hovoríme, sa týka všetkých piatich krajín v jednom právnom prostriedku ale toto rozhodnutie závisí od toho, kedy tieto krajiny a ich vlády budú schopné splniť štandardy a očakávania, záväzky, až potom bude môcť komisia povedať áno. Nezávisí to od tých krajín, bude to komisia, ktorá povie áno, splnili ste. Ak si uvedomíme, že potrebujeme dialog, a to je otázka na predsedníctva komisie, mohli by ste nám prosím vás pomôcť aj keď nemáte radi tento Asterixový prístup, mali by sme nájsť spôsob, aby sme sa vyhli závislosti na úplne novom návrhu, ktorý by prišiel v novo, no, no, nový rok zo strany komisie. Či musíme konzultovať s parlamentom, tento návrh a tomu by sme mali vlastne zabrániť tým, že by sme mali jeden právny prostriedok, to by bolo všetko spolu a tým by sme vlastne neoslabili ani kritéria. A zodpovednosť by potom bola na krajinách, ktorých sa to týka a dúfam, že ich zod... a, že obyvateľa týchto krajín budú jednoducho tlačiť na vládu, aby sa dosiahli tieto kritéria zo strany Európskej únie a hneď ako ich dosiahnu, tak to bude v poriadku. Čiže to je ten rozdiel. Ide tu o právnu štruktúru. Nejde o to, aby sme teraz menili kritéria, ktoré sú tu stanovené. Áno, ide o otázku, ktorá ide tu o roz, spôsob, akým nájsť riešenie. Ak sa nepáči komisia a rade naše znenie alebo naše návrhy, tak možno môžeme o tom hovoriť a môžeme nájsť niečo lepšie. Ale máme dva spôsoby, ako môžeme, sú dva spôsoby, ako môžeme dospieť k záveru. Pani Fajona, ja sme na tej istej vlnovej dĺžke a myslím si, že výbor AFED jednoducho podporil tento prístup Rovnako by som sa chcela spýtať ešte komisie. Dostali správu z Bosny a Hercegoviny aj Albánska a budú hodnotiť tieto správy. Potom tu ešte boli eh, spomenuté misie, ktoré by sa mali konať. Kedy sa budú konať? Výbor AFED takisto zapracoval v jednom mojich podmeňovacích návrhov aj to, čo vlastne komisia hodnotí ten hodnotiaci proces. Myslím si, že by bolo dobre, keby komisia bola viac proaktívna, nie len v tom vyhodnocovaní tých správ, ale aj v rámci tých misií. Čiže mohli by ste nám povedať, kedy sa tie misie jednoducho budú konať do Bosny, Hercegoviny a Albánska. A posledná vec, ktorú som chcela povedať, pokiaľ ide o Kosovo. Tak ako pani Fajon, tak aj ja si myslím, že sme tu s podobným názorom. Pra, chceme uprednostniť pragmatický spôsob, aby tu bol vízový dialog s Kosovom, aby sme postupne dospeli k liberalizácii vízového styku. Potrebovali by sme cestovnú mapu, poznáme problém. Ja som otvorená. Výbor, ktorý tu spomen, výbor zahraničných vecí, ktorý tu spomenul problémy, jednoducho ja uprednostňujem uprednostňujem riešenie, ktoré sa nezakladá na štatúte Kosova, ale jednoducho nemôžeme povedať, že UNHCR 1244 jednoducho nefunguje. Myslím si, že komisia by mala komisia by jednoducho mala sa pozrieť detálne na znenie ktoré máme a mali by sme podporiť členské štáty v tom, aby mali viac optimizmu. Čakáme na expertízne stanovisko komisie a administratívne postupy, aby nám to pomohlo a dúfam, že výbor AFEK nám bude schopný nás povzbudiť na tejto ceste, aby sme sa vybrali skutočne správnym smerom. A chcem to stále zdôrazňovať. Nie, Nede nám o to, aby sme jednoducho zjednodušili cestu k bezvízovému styku pre, Bosne, pre Bosnu a Hercegovinu. Musia jednoducho splniť kritéria. A ne, nepotrebujeme zo strany komisie nový návrh, aby sme išli celým tým všetkým. Ešte raz, musíme jednoducho to urobiť tak, keď splňa kritéria, aby to bolo čo najrychlejšie. A chcem povedať, že jednoducho nerozumiem výhradám predsedníctva komisie k takémuto prístupu. A ak je to technický problém, ktorý tu majú, tak môžu nám pomôcť nejako. Ďakujem. Ďakujem uvedomujeme si, že tu je stanovisko pani Lotfordovej na ktoré sa hlasovalo v, vo výbore AFED a, a skutočne ide o tému, ktorá je dosť veľmi delikátna a preto by som vás chcel poprosiť, že musíme e, pozrieť sa aj na časové hľadisko. 12.30 sa ranné stretnutie má skončiť, takže musíme jednoducho sa držať časového limitu, ktorý máme k dispozícii. Pani Ernstová. Ďakujem pekne. Ako tieňová spravodajka mojej skupiny by som sa chcela veľmi poďakovať predrečníčke. Som z Bieleho východného Nemecka, jednoducho viem si uvedomiť, čo to je aký to má význam. A tento váš návrh je veľmi dôležitý. Aké je dôležité jednoducho pre región, pre nejaký región vo svete, aby sa také odčlenenie od zvyšného sveta odstránilo. Aké kroky musia byť v tomto smere spravené nechcem hovoriť iba o Albánsku a Bosne Hercegovine, ale chcem skutočne hovoriť aj o možnostiach, ktoré sa týkajú Kosova. Skutočne do toho vkladám celé svoje úsilie a ak by tu bola nejaká možnosť, chcela by som poprosiť komisiu, aby preskúmala svoje stanovisko a možno aj v kontexte iných krajín a brať do úvahy aj to, že je to dosť delikátna problematika a chcela by som vedieť, že kedy by sa mohol začať dialog o liberalizácii víz s Kosovom, keby sa dalo vôbec začať. Tento začiatok je veľmi dôležitý, predovšetkým pokiaľ ide o ľudí, ktorí tu žijú. Dať im jednoducho nejaké nejakú správu, informáciu, aby mali zo strany komisie alebo rady odkaz, ktorý by viedol k, skutočne k tomu svetlu na konci tunela. A to je pre túto krajinu veľmi dôležité. Čiže skutočne vás úplnlivo prosím otvoriť tento dialog a jednoducho nájsť možnosti a využiť tieto možnosti. E, my sme pripravení na formulácií stanovisk, aby sme sa týmto smerom začali už konečne uberať. Ďakujem. Pani Canoková. Pán predseda, budem skutočne stručná. Podporujeme stanovisko spravodajcu. Už sme to vyjadrili v septembri na jednom kole diskusí. A ako predstaviteľka zelených by som chcela pripomenúť naše stanovisko, pokiaľ ide využívanie biometrických údajov, pokiaľ ide o benchmarky, štandardy, tak proces by sa dal urýchliť, preto aj predložíme pozmeňovacie návrhy. Vieme, že sme v menšine, Srbsko, teda krajiny, ktoré sa tu spomínali, chceme pripomenúť, že potrebujeme chválenie e, týchto e, benchmarkingov, ktoré sú tu stanovené, ale musíme dodržať aj bezpečnosť. Čiže vítame stanovisko, a ktoré e, pred, dostreli predrečníci. Ďakujem. Pán Bons. Pán predseda, moja politická skupina nepodporuje stanovisko spravodajkyne. Vysvetlím vám, prečo Bosna je krajina, v ktorej moslimskí členovia chcú zakotviť šariu do ústavy. Bosna je akýmsi spôsobom zakotvenia alebo bod zakotvenia um, islamizmu. A ja si myslím, že by sme mali čeliť takýmto situáciám, ak tieto krajina rešpektujú kritéria, myslím, že by sme im nemali dávať príležitosť, e, aby takéto spôsoby alebo kliny mohli vrážať. Mali by sme byť chránení proti tomu. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež si myslím, že táto správa Správa pani Fajonovej obraňuje veľmi správny prístup a zdieľame tiež názor pani Latfordovej. Musíme byť čestní z očí oči občanom týchto krajín, predovšetkým Bosniakom. Musíme im zabezpečiť rovnaký prístup a rovnaké podmienky, aby mali e, rovnaké možnosti postupovať a fungovať. Aká mala, e, aké mala možnosti Bosniaci, aby mohli voľne cestovať. Neviem, ako môžeme aj srbskí Bosniaci by mali možnosť slobody cestovania. Táto etnická skupina vôbec nemôže slobodne cestovať a ja si myslím, že by sme mali pracovať ďalej na tomto úsilí. Možno by sme mohli vypracovať nejaký zoznam či krajiny, eh, ktoré nesplňajú určité kritéria, či môžu pokračovať v tomto procese. Samozrejme, musíme bojovať proti zločinu a korupcii. Táto spolupráca je rozhodujúca, veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o uvoľnenie vízového režimu, nesmieme zabúdať na boj proti terorizmu. Musíme spolupracovať s orgánmi týchto krajín. Ďakujem pekne, pán predseda. A chcel by som k tomuto k tejto téme niečo povedať a poviem to v jazyku týchto krajín. Áno, mnohí ľudia a tieto národy e, žili a žijú viacero storočí zmiešaní na tomto území. A situácia je teraz iná iná a zároveň spoločná s tým, že aká je citlivá, citlivá v Kosove, citlivá je rovnako v Macedónsku, v Chorvátsku. Samozrejme, Kosovo je e, tá najzložitejšia záležitosť. Vzhľadom na skutočne citlivú záležitosť nemali by sme teraz niekoho diskriminovať a zväčšovať rozdiely. Ku všetkým by sme mali pristupovať rovnako, či už sú ich inštitúcie stabilné alebo nie. To, čo ja považujem za rozumné, treba rešpektovať technologické alebo technické požiadavky, splnenie princípov biometrických pasov, Zrušenie vízovej povinnosti by malo byť našim prvým cieľom zrušiť tento vízový režim pre všetkých, aj pre Kosovo. Kosovo je homogénna oblasť či krajina na rozdiel od iných, pretože Srby v Kosove takmer neexistujú, majú e, kosovskú štátnu príslušnosť a národnosť a niektorí e, si uchovávajú ešte svoje, majú ešte stále srbské pasy, ale len ako nejaká špecifika. My by sme nechceli, aby občania, ktorí majú inú národnosť, aby utekali e, zo svojich krajín alebo utekali do susedných krajín len preto, aby mohli cestovať. Neurobili by to normálne, pretože e, by spolupracovali s tou deformáciou reality a táto deformácia reality by bola istým spôsobom aj, aj ovocím našej práce a našich posolstiev, ktorí nie vždy sú pozitívne. Teraz pani Holmarejl, na minútu, nech sa páči. Pani Holmajer. Ďakujem, pán predseda, i o stručnosti. Chcela by som povedať, že to, čo povedal pán Pontes, nezodpovedá skutočnostiam. Nejde tu o zjednodušenie víz, ale kritéria musia byť dodržané aj v budúcnosti. A mala som pocit, že jednoducho už sa z toho dá vycítiť, čo nás politicky očakáva. Ak tu budeme mať anex prílohu 1, bude tu Asterix a napriek tomu e, budeme žiadať víze, tak jednoducho sa budem môcť povedať, že my v Európskom parlamente má, sme zodpovední za to, že časť týchto krajín dostala e, bezvizový styk aj bez toho, že nesplnila kritéria. To by bol fatálny signál smerom na vonok. Pokiaľ ide o prílohu za 1, obsahuje krajiny, ktoré potrebujú víza, anex a príloha 2, tie, ktoré nepotrebujú. Ak prílohu 1 presunieme do prílohy 2, ešte tam dáme aj asterix a tým vlastne dáme najavo, že patria do prílohy číslo 1, tak je to právne dosť problematická konštrukcia Čiže vlastne príloha 1, by tým sme, tu by sme mali vypustiť úplne, pretože inak by sme mohli všetky označiť Asterixom. No, čo by sme potom potrebovali ešte do prílohy číslo 1. A myslím si, že to by mohlo byť dosť problematické e, vo vzťahu ku krajinám, ktoré sú v prílohe číslo 1, alebo ktoré by sa tam mohli ocitnúť. A mohlo by sa to zneužiť aj z politického hľadiska. Jednoducho by sme uh, vzbudzovali dojem, ako keby sme im dali niektorým krajinám bezvizový styk, ale v podstate sme to nespravili. Čiže my musíme dať signál taký, tak ako to bolo tu aj spomenuté, že jednoducho ako politický parlament dáme jasne navo, že chceme, aby tieto dve krajiny boli v bezvizovom styku a hneď ako splňa tieto kritéria, tak úplne v krátkom krátkým postupom môže nastať e, zmena v týchto prílohách. A to je úplne jednoduché. Komplikované by sa to stalo tedy, ak by sme to pozmenili práve tým spôsobom. Ďakujem. Je úplne jasné, že táto téma je bola venovaná diskusia dosť dlhá, tak si vypočujeme teraz e, stanovisko komisie pani Gogo. Nech sa páči. Nika. Budem veľmi lakonická. Ja veľmi dobre chápem prístup viacerých poslancov vášho výboru, keď hovoria, že je potrebné politické rozhodnutie, ktoré sa odvoláva na potreby tejto oblasti. Ale dovolte mi tiež, aby som vám pripomenula, že Európska komisia prišla s takýmto návrhom a vychádza takýchto politických priorít a tiež z tejto potreby e, regionálneho prístupu. V návrhu komisie nehovoríme len o západnom Balkáne, alebo hovoríme len o západnom Balkáne, nehovoríme o žiadnych iných krajinách či oblastiach, ktoré by prechádzali z negatívneho do pozitívneho zoznamu a naopak. Nie je tam ani žiadne iné ustanovanie, pokiaľ ide o úpravu tohto nariadenia, čo bolo veľmi časté v minulých prípadoch. Samozrejme, sme za tento návrh. Musíme e, regionálne pristupovať k tejto téme. My tento špecifický proces nenegujeme vypracovať detailný cestovný plán a robiť veľmi podrobný monitoring. To je ten postup, ktorým treba ísť. Ja len potvrdzujem, že také bolo aj východisko nášho návrhu. A ten návrh je potvrdením politickej vôle komisie postupovať a udržať tento regionálny prístup ale sú tu určité kritéria a to všetky tieto krajiny vedia a každý musí byť vyhodnocený na základe svojich vlastných mm, dosiahnutých výsledkov, či tie kritéria splňa alebo nie. No, myslím, že tu ukončím, myslím, že som bola dostatočne jasná. Myslím, že musíme uchovať ten koherentný prístup a vyhodnocovať krajiny na základe ich dosiahnutého pokroku v roku 2001 napríklad e, Rumunsko a ten asteriskový prístup e, definitívne rozhodnutie odstrániť tú hviezdičku, to bolo rozhodnutie rady na základe návrhu spravodajcu z Európskeho parlamentu, keď sa skonštatoval pokrok v kontexte to nebolo uverejnenie správy komisie, ktoré by vymazalo ten asterisk. Bola tam jasná politická vôľa a Európska komisia vás chce ubezpečiť, že e, našim hlavným cieľom je uchovať ten regionálny prístup. Preto sme urobili návrh len pre Balkán, ale podľa nášho vyhodnotenia treba pristupovať po etapách štát od štátu a zhodnotiť plnenie kritérií každej krajiny z tohto regiónu, a to sme už viackrát opakovali, samozrejme za spolupráce a podpory členských štátov Európskeho parlamentu. A tak ako sa to bude vyvíjať, to bude potom aj precedensom pre iné oblasti alebo krajiny. A na záver ku Kosovu Európska komisia budúci týždeň vydá oznámenie a tam sa stanoví e, procedúra a postup pre Kosovo, pretože Kosovo je súčasťou tejto oblasti. My to neignorujeme, nezabúdame ale na jeho špecifika a právny štatút aj kompetencia postupy štátov k jeho uznávaniu, ale Európska komisia týmto oznámením chce urobiť prístup Elormate a chce sa venovať špecificky špecifikám Kosova. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz na záver tie posledné uzávery alebo poznámky spravodajkyne pani Fajonovej. A len by som povedal, že toto je kontroverzná správa a bude sa 19. novembra o nej hlasovať v Štrasburgu a termín na pozmenujúce návrh je zajtra 7. oktobra o 12. hodine, ale budeme sa, bude sa o tom hlasovať 19. oktobra, áno? Oprava. je to len niekoľko dní neskôr, pretože budeme, nebudeme v Bruseli, a teda niektorí budú aj cestovať a tak ďalej. Ešte by som na záver len dodala, že túto správu pripravujem v spolupráci s pani Latford, ktorá dostala pripomienky z výboru AFED a som rada, že aj Európska komisia principiálne súhlasí s tým smerom, ktorým sa uberáme a myslím si, že je to vhodné právne riešenie, ako tieto dve krajiny, teda Bosnu, Hercegovinu a Albánsko, zaradiť na biely šengenský zoznam. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, budeme sa snažiť ich dostatočne na čas predložiť a upozorňujem, že vôbec nechceme znižovať kritériá, tie máme neustále na mysli. Samozrejme, že sú rozdiely medzi jednotlivými krajinami, ale uvoľnenie vízového režimu a jeho kritériá sú stále rovnaké, ale nechceme rozhodne zbytočne strácať čas pre opätovnú revíziu legislatívy Bosna a Hercegovina má teraz volebný rok. Je tam veľmi ťažká, zložitá politická situácia. Bosniaci aj pre Srbov, aj pre Chorvátov a je veľmi zložité nájsť nejaké e, vyhovujúce riešenia ale my potrebujeme vyslať pozitívny signál. Bude to dobré aj pre ich volebný rok, aj pre ich obyvateľov a predovšetkým sa neprehlbia tie rozdiely v regióne. Mm, dobre, hovorí pán predseda. Teraz je čas, aby sme ukončili dnešnú raňajšiu schôdzu a dnes po obede začneme o 15. hodine s rozprávou o, o balíčku správ o azile.